záveroch zasadania Európskej rady zo 17. 18. marca 2016, čiže v svetle výsledkov, ako aj výsled, výsledky e, rokovanie EU Turecko. Slovo dávam predsedovi Európskej rady, pánovi Donaldovi Tuskovi. Pán Tusk, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda vážení členovia Európskeho parlamentu. 19. januára som tu v parlamente povedal, že Európska únia nemá viac ako dva mesiace na riešenie šengenskej zóny a marec bude posledným momentom, aby sme zistili, či naša stratégia funguje. Ak nie, budeme mať dôle, dôs, veľké dôsledky ako rozpad, kolaps Schengenu. V tomto období, toky dvoch mesiacom, zvolal dva samity, ktoré sa venovali výlučne tejto otázke. 17. marca prijala rada dôležité rozhodnutia. Prvé rozhodnutia to je rozhodnutie o prístupe, ktorým sa zastavia, zastaví príliv utečencov zo západo-balkánskej trasy. Rešpektujeme európske právo, rešpektujeme E, zákon Schengenu. Ďalej druhé rozhodnutie sa týkalo veľkého nárastu humanitárnej pomoci Grécku. S týmto nástrojom e, sa e, zašle prvá splátka Grécku, ako aj iným členským krajinám, ktorých premohla utečenická kríza. Takisto Poskytujeme pomoc na zvládnutie vonkajších hraníc s Gréckom, pomoc sa týka Macedónska, takisto spomíname tiež pomoc zo strany členských krajín. A tretie rozhodnutie sa týka návratu migrantov do Turecka, teda z Grécka, ktorých sa netýka medzinárodná pomoc. Víta sa tu tiež Mm, prezencia NATO, potom aktivity dohľadu. Turecko súhlasilo, že príjme všetkých regulárnych migrantov, ktorí sa nachádzajú v tureckých vodách. Na, našom, na našej prvej rade v marci ma požiadali lídry, aby som predložil návrhy Turecka, aby som vypracoval novú pozíciu s cieľom dosiahnuť dohodu najneskôr koncom tohto mesiaca. Na Európskej rade 18. marca došlo k tejto dohode. Dohodli sme sa, že všetci irregulárni migranti, ktorí prichádzajú na grécké ostrovy, sa budú vracať v Turecku s pôsobnosťou 23. marca bude sa e, vychádzať z princípu jedná ku jednej. No a to sa aj v skutku udialo. Pre mňa sú tu dva kľúčové prvky poprvé zabezpečiť zhodu so všetkými medzinárodnými právami, aby každý migrant, ktorý sa dostáva do Európy, aby bol predmetom špecifického prístupu. Vylúčuje sa tu otázka kolektívneho prístupu. Komisia pozitívne hodnotí legálnosť tejto dohody a chcem vyjadriť moju vďaku Žanovi Klodovi a jeho týmu za jeho prácu. A druhá vec sa týka prístupových rozhovor. Brali sme do úvahy obavy koncernu. Podľa môjho názoru tu išlo o to, aby sme otestovali európsku solidaritu a Európa zabsolvovala tento test. Na jednej strane Niektorí e, chceli, aby Cyprus e, ustúpil. Je to pochopiteľné, ale ja som od začiatku zastával názor, že nemôžeme obetovať záujmy členských krajín, v tomto prípade Cyprus, na oltári dohody tentokrát s Tureckom, vážení členovia parlamentu. Áno, máme ťažkosti pri riešení tejto krízy. Od samého začiatku e, som si myslel, že nebezpečnou ilúziou si myslím, že, že je možné 100% efektívne riešenie. Chcem e, povedať všetkým, ktorí hľadajú akýsi zázračný prostriedok, jednotné, jednoduché riešenia sa ťažko v politike nachádzajú a v tomto prípade sú v podstate nemožné. Čelíme z e, teda potrebujeme viac e, stranný prístup a je to nekonečný príbeh. Toto riešenie, ktoré predkladáme, nie je ideálne, neukončí sa tým naša práca. Takisto dohoda s Tureckom nie je perfektná, uvedomujeme si rizika a slabé stránky. Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, aby sme zabezpečili to, že dohoda bude rešpektovať ľudskú dôsto- dôstojnosť. Viem, že všetko bude závisieť od toho, ako sa to bude implementovať uzavretie západo-balkánskej trasy sa spája takisto s otázkami etickými. Zdieľam takisto tieto obavy dajú sa vyriešiť iba tým, že predložíme riešenia tak, ako boli dohodnuté v tom každom detaili, aby sa to prebie, pre, premietlo do praxe. Ak berieme do úvahy všetky tieto obavy, aj keď zdieľame niektoré obavy, chcem pripomenúť, že hlavným cieľom eh, bolo zablok- zablokovať príliv eh, ilegálnych utečencov do Európy. Ako som často povedal, bez toho, aby sme e, hovorili ďalej o migračnej politike, Chceme zvrátiť katastrofu, tu myslím konkrétne na kolaps e, Schengenu a kontrolu nad našimi hranicami s dopadom pre našu bezpečnosť. Chceli sme zabrániť politickému chaosu v Európe a takisto náraz populizmu a extrémizmu. Každý dnes konečne pochopil, čo je v, v, sás, v, v stávke, ako to môže byť ďalej. Musíme si uvedomiť, že okolnosti nebudú v náš prospech. Veľmi často sme počuli, že jedinou cestou vyriešiť ilegálny príliv utečencov je vyriešiť e, korene, e, ktoré viedli k tejto situácii. Ja som povedal, že veľmi často to znie ako alibi, ako nerobiť vôbec nič tu v Európe. Ja pevne verím, že konečne pochopíme, že Európa nemá v rukách zlaté kľúče na to, aby vyriešila všetky problémy tohto sveta. Veľmi sme hľadali tento kľúč na záchranu sveta. Nenašli sme kľúč, ako riešiť naše problémy. Musíme mať opäť pocit zodpovednosti za nás samých, prv ako začneme riešiť problémy sveta. My sme sa sústredovali dva mesiace na to, čo by sme mali urobiť, ale podarilo sa nám dosiahnuť výsledky a tieto výsledky sa podarili, i keď sme nevyriešili tie prapríčiny, pôvodné príčiny migrácie, ako je napríklad hlad e, v subsaharskej Afrike, otázky Sýrie, Líbie, Afganistánu len, že sme nevyriešili tieto krízy, ale ukázali sa aj ďalšie nuance, ako napríklad napätie medzi Ruskom a Tureckom, boje v Náhornom Karabachu a nepokoje v mnohých iných regiónoch. Ľudsky jednoducho nie je možné vyriešiť toto všetko v krátkom čase. Zjavne nikto neignoruje tieto základné príčiny ktoré sú výzvou e, celej globálnej komunity. Z toho dôvodu budeme e, pracovať na našom pláne na riešenie migračnej krízy. Budeme sa tým zaujíť v Japonsku a v Číne na samitoch. Našim cieľom bude zaoberať sa rozvojom dotknutých regiónov, ďalej vzdelávaním, zdravotníctvom, pracovnými podmienkami, infraštruktúrou a tak ďalej. Nezabúdajme však, že to, že sa budeme zaoberať týmito základnými príčinami, ostane E, dlhodobým cieľom, bez ktorého sa nebude, dosiah- nebude dosiahnuť cieľ. Nezávisí to iba od našich aktivít, z toho dôvodu musíme byť efektívni, hlavne tam, kde všetko závisí od nás. Musíme zvládnuť krízu na európskej pôde, vážení členovia parlamentu Musíme pamätať na to, že balkánska trasa nie je jedinou trasou a iné krajiny budú očakávať našu spoluprácu a solidaritu, nielen pokiaľ ide o Bulharsko a Grécko. Myslím na stredozemnú trasu migranti z Líbie predstavujú pre nás alarm. Musíme ukázať solidaritu voči Malte a Taliansku. Nebude možné jednoducho kopírovať riešenia, ktoré sme aplikovali na Balkáne. Líbia nie je totiž Turecko. Pokiaľ ide o balkánsku trasu, začali sme konať príliš neskoro. No, ukázala to e, E, aj vo vnútri eurozóny. Z toho dôvodu naša spolupráca s Maltou a Talianskou je podmienkou na to, aby sme predišli tomuto scenáru v minulosti. Vážení členovia parlamentu, Príliš dlho bola Európa rozdelená na advokáta bezpečnosti a na advokáta otvorenosti. No dnes vytvárame syntézu týchto dvoch základných potrieb. Na jednej strane bezpečnosť na našich hraniciach a potreba otvorenosti a tolerancie. No možno je to ten najväčší úspech ostatných mesiacov. Táto syntéza bude bojskom v Európe a žiada, aby sme konali. Neobávajme sa toho. V kritickom momente histórie Európa bola víťazná iba vtedy, ak vyriešila tieto dve výzvy v rovnakej miere musíme ostať otvorení a tolerantní a súčasne musíme byť odvážni a efektívni. Napätie je niečím prirodzeným európskym fenomenom je schopnosť transformovať to na pozitívnu energiu a tento fenomén musíme zachovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Tusk. A teraz pán, kom, pán predseda komisie Juncker. Máte slovo. Vážený pán predseda. Dámy a páni poslanci. Frenzické násilie a takisto každodenná Situácia, ktorú zažívajú utečenci, tisícky utečencov v Sýrii, je jasný fakt. Snažia sa dostať do Európy a častokrát sa dostávajú do rúk priekupníkov, ktorí ktorí v, z nich vyťahnú uh, úžasné sumy a takto získavajú na tom 3 až 6 miliard eur ročne. Tento obchod s ľuďmi, ktorý chceme zrušiť a ktorý chceme nahradiť kontrolovaným prílevom utečencov. Toto je vlastne aj zámerom tejto dohody, ktorá bola e, uzavretá s Tureckom 18. marca tohto roku a ktorú sme začali implementovať. Buď ju akceptujete, že zákon je nad všetkým a že budeme bojovať proti týmto priekupníkom a obchodu s bielými ľuďmi, alebo budete sa snažiť podporiť e, dohodu, ktorá je jednou z najvýznačnejších, e, ktoré boli uzavreté medzi Európskou úniou a Tureckom. Samozrejme, nie je to ľahké. Hovorím to už od začiatku, že to bude priam herkulovská úloha jej praktická implementácia a takisto aj zodpovednosť eh, greckých úradov, ako aj tureckých úradov sú neskutočná. A takisto aj naša zodpovednosť všetkých nás, ktorú k tomu musíme pridať. Komisia sa snaží byť na mieste so svojím koordinátorom, pánom Martinom Bermejom, ktorý pracuje v úzkej spolupráci s európskymi agentúrami, s greckými a tureckými úradmi, aby im napomáhal v, pri praktickej implementácii tejto dohody a dohliadal na správne konanie na správne vykonávanie tak medzinárodného ako aj európskeho práva. K tomuto dňu od 4. apríla od, implementácie, od začiatku implementácie tejto zmluvy už 400 e, utečencov bolo navrátených do Turecka a 800 sírskych utečencov boli e, z Turecka zaslaní do Európy. Každý, to je len začiatok, každý deň sa budú e, musieť snažiť čeliť tejto situácie tak grécké úrady, ako aj turecké úrady, ktorí musia dokázať, že vedia vziať správne veci do rúk a že budú vedieť relokáciu ošetriť ako aj navracanie. Naša zodpovednosť za utečencov nezastane iba na vonkajšej hranici východníckovým vodom s Tureckom je naša tá spolupráca. Je dôležité, aby sme ponúkli dôstojný život a perspektívu. Z toho dôvodu je dôležitý mechanizmus troch miliárd je tiež dôležité, aby sme do roku 2018 navýšili o ďalšie 3 miliardy. Tieto peniaze neplynú Turecku, ako často čítavam, ale tieto peniaze predsa sú v prospech utečencov. Títo utečenci potrebujú potraviny. Deti treba posielať do škôl, pretože majú právo na školské vzdelanie a práve preto nám ide o tieto projekty a ich financovanie, tak 55 miliónov eur dávame na to, aby 110 detí malo prístup eh, ku školskej dochádzke, ďalších 40 miliónov na humanitárnu pomoc. Týmto spôsobom 753 tisíc sírskych utečencov dostane potraviny. Ďalšie projekty sa pripravujú. Často sa ma pýtajú, či Turecko je vôbec spolahlivým partnerom prirodzene nechcem nič zatajovať, existujú určité témy, určite viac ako jedna téma, pri ktorých Turecko-Európska únia zastávajú výsostne rozličné názory. Jedna vec je pre mňa jasná. I keď si ceníme spoluprácu, pokiaľ ide o utečencov, sme neoblomní, pokiaľ ide o otázky napríklad <clears throat> základné hodnoty, ako je napríklad sloboda tlače vôbec nechápem, že nemecký veľvyslanec sa eh, stavia ku problematike tej satirickej básne, tým sa Turecko k nám nepriblíži, ale práve naopak bude sa Turecko od nás vzdialovať. Partnerstvo s Tureckom otvára aj mnohé možnosti, totiž v dialogu rezonujú základné otázky, lepšie sa bude o nich hovoriť ako z tejto ľadovej vzdialenosti v prípade, ak Turecko sa bude pohybovať k nám pri prístupových rokovaniach. Ja to môžem iba privítať a dúfam, že to jedného dňa aj skutku privítam. Zo všetkých riešení, ktoré máme, je spolupráca s Tureckom najlepšia už napríklad, že hranica má dve strany, čiže je vždy lepšie, ak dochádza k tejto ochrane Ďalej si musíme uvedomiť ďalšiu skutočnosť. Turecko samotné prijalo 3 milióny utečencov, ďaleko viac ako ktorákoľvek iná členská krajina a viac ako my všetci Európania spolu, preto je našou zodpovednosťou nenechávať samých našich tureckých partnerov. Je to otázka solidarity ak eh, sme schopní tejto solidarity, tak by sme mali byť eh, solidárni voči tým, ktorí nesú najväčšie bremeno. Eh, solidarita je našim hlavným usmernením, keďže pripravujeme na spoločný azylový systém. Vieme, aké sú naše slabé miesta a prevádzači ich poznajú tiež. Využili tieto trasy na obchodovanie s ľuďmi. Minulý týždeň komisia zverejnila opcie na reformu. Ja som presvedčený, že musíme urobiť eh, tri veci. V prvom rade musíme povedať, e, kto je, ktorá členská krajina je e, zodpovedná, ktorá bude najviac zapojená do azylového systému. Musí to byť udržateľné, jasné aj v časoch krízy. Po druhé, musíme zabezpečiť E, že ku každému sa bude pristupovať e, ľudsky, musíme takto harmonizovať náš azylový postup, musíme zabezpečiť, aby každý uchádzač o azyl ostal v krajine, e, do ktorej e, utečenec prišiel. Je to jediná cesta, ako zabezpečiť, že utečenci budú rešpektovať povinnosti a budú mať svoje práva. Jeden e, princíp bude poznamenávať našu reformu, je to solidarita. Nemôžeme sa vzdať e, tohto princípu Bol by som rád, keby náš azylový systém bol najlepší na svete. Aj tento parlament nám pomôže ho vytvoriť. Máte možnosť predložiť úsmernenia, ako budeme zverejňovať toto na budúci týždeň. Zdieľajte tieto myšlienky s nami som veľmi spokojný s tým, že Európska rada 18. marca stratégiu Komisie pre rast a zamestnanosť schválila. Je to trojholník medzi investíciami, štrukturálnymi reformami a ozdravením verejných financií. Tá túto stratégiu aplikujeme a táto stratégia prináša prvé výsledky. Globálna hospodárska situácia Európskej únie ostáva fragilná, rast nie je dostačujúci a ešte stále máme 22 miliónov nezamestnaných v Európe, že 22 miliónov bez práce, takže zatiaľ nemôžeme vyhlásiť, že sme skončili s krízou. Rok pred zasadaním Európskej rady komisia svoju stratégiu v oceliarskom priemysle stanovila. Chcem sa zastať toho, aby problémy oceliarského priemyslu v Európe boli brané vážne. Oceliarský priemysel nie je akýmsi priemyslom. Nie je to už ťažký priemysel, Oceliarský priemysel je miestom špičkových technológií a títo pracovníci E, nenosia oceľ, ale sú to vysoko kvalifikované odborné síly a tí si zaslúhujú našu veľkú podporu. Z toho dôvodu so všetkou energiou, musíme bojovať proti neferovým praktikám, musíme sa zaoberať príčinami celosvetovej oceliárskej nadprodukcie. Bude musieť investovať do technológií budúcnosti, do ľudí, ktorí pracujú v oceliárskom priemysle. 63 tisíc zamestnancov máme v oceliarskom priemysle. Treba ich zachovať v Európe. To je našou dôležitou úlohou v oceliarskej politike. Vážený pán predseda, voľný obchod musí byť e, férovým obchodom. Chceme zistiť, ako je to s dumpingom v Číne. Príjmeme opatrenia, ak to bude potrebné. Európska rada odsúhlasila opatrenia, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom. Je to dôležitá dimenzia a minulý týždeň komisia zverejnila akčný plán členské krajiny, tak budú mať viac pružnosti, aby stanovili aj svoje priority, vážený pán predseda, vážení poslanci. Komisia pokračuje v obhajobe európskych záujmov, predkladá riešenia, vytvára mosty. Je to našou prácou na podporu stability z toho, a týmto spôsobom chceme aj pokračovať. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, Juncker. Ďakujem pán Juncker a teraz za Európsku ľudovú stranu, predseda strany Manfred Weber. Pán predseda, drahé kolegyne, drahí kolegovia, dlhé mesiace sme sa schádzali v Európskom parlamente a kritizovali sme radu za nejednotnosť, za to, že sa hádajú tam medzi sebou. A chcem sa teda najskôr poďakovať za to, že sa podarilo um, nájsť spoločné riešenie s Tureckom pred Veľkou nocou, riešenie balkánskej cesty. Poprvýkrát sa hlavám štátov a vlád EÚ podarilo nájsť nejakú spoločnú odpoveď. No a v tejto súvislosti chcem jednoznačne poďakovať najmä predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi. Je to jeho úspech, že sa podarilo zlúčiť rôzne odlišné záujmy a nájsť spoločnú cestu. Ďakujeme za toto. Kolegyne, kolegovia, Odpoveď sme našli spoločne s Tureckom. Existuje len táto možná spoločná cesta. My rešpektujeme všetko, čo robí Turecko. Má už takmer 3 milióny utečencov. Títo ľudia teraz dostanú pracovné povolenia a návraty nelegálnych e, migrantov teraz začali fungovať. A bojovať proti prevádzačom budeme spoločne. To je dôležité posolstvo. Presadzujeme právo a spravodlivosť e, v oblasti migračných tokov. To isté, čo robíme na balkánskej ceste, musíme zopakovať aj e, v prípade e, mediteránnej trasy. Prekvapujú ma otázky, e, ktoré sa tu ukazujú, najmä ich kladú komunisti, hovoria, že je to protiprávne, čo robíme. Pán Cipras bol prítomný na rade a aj Grécko schválilo tieto nové zákony. Mm, ja predpokladám, že Grécko aplikuje E, právo a, a zákony, ktoré sa schváľujú. To isté platí pre kolegu Ferhovstata, ktorý toto spochybňuje. Rüte ako predseda rady a pán Michel ako e, liberálny premiér to takisto potvrdili, čiže vaši premiéry na rade túto legislatívu potvrdili. Európa patrí, potrebuje určite hranice, ale nie je pevnosťou. Potrebujeme legálne cesty do Európy, aby, aby e, sa dostali e, do Európy. V posledných mesiacoch prechádzali do Európy 100 tisíce ľudí bez kontrol, bez bezpečnostných kontrol, bez preverení a vďaka Európskej rade a vďaka činnosti Macedónska táto prax bola teraz ukončená. Ako povedal predseda komisie, utečenci nemajú právo e, sami si vybrať miesto, e, kde dostanú pomoc. No a chcem ešte zdôrazniť na záver, čo povedal pán Juncker. Teraz máme šancu a možnosť nanovo definovať vzťahy medzi EÚ a Tureckom. Máme možnosť ukázať občanom, že partnerstvo funguje, že obe strany e, pracujú spoločne a dôverujú si. Samozrejme, sloboda názoru, sloboda tlače a menšinové práva musia byť rešpektované. Ak to nepochopí pán Erdoğan, tak nechápe, ako funguje Európa. A toto neplatí iba pre slobodu médií a názoru v Turecku, ale platí to aj pre slobodu médií, názoru a umeleckú slobodu na našom kontinente a my očakávame, že pán Erdoğan bude rešpektovať tieto naše hodnoty. Ďalšou veľkou témou Európskej rady bola otázka hospodárskeho rastu. Poviem k tomu jednu vetu. Štát, e, pardon, štart bol pozitívny. Včera cyperský predseda vládnej strany E, navštívil našu politickú skupinu v Európskom parlamente. Cyprus je už teraz mimo záchranného programu. E, Cyprus je modelom úspechu. Cyprus už stojí na vlastných nohách. A je to príklad toho, že je to jednoducho možné v Európe sa vrátiť k hospodárskemu rastu. E, v Európe sme na dobrej ceste, pretože rozpočty boli stabilizované a realizujeme reformy. Ale sme svedkami aj národných predvolebných bojov, kde politické strany sa snažia zvrátiť tento kurz. Hovoria, že ekonomické reformy už nie sú potrebné, že je možné znova začať rozhadzovať peniaze. E, spomeniem Španielsko v tomto kontexte. O pár týždňov sa tam začne predvolebný boj. Prosím Španielov, aby neverili týmto prázdnym sľubom niektorých politikov. Pán Cipras je toho najlepším príkladom. On ľuďom veľa nasľuboval a teraz musí zrealizovať dôchodkovú reformu vo vlastnej krajine. Neverte prázdnym sľubom tých politikov, ktorí hovoria, že reformy sa už môžu ukončiť a môžeme znova začať e, míňať peniaze. Nie. Naše štáty musia byť ešte ďalej reformované a rozpočty musia byť stabilizované. To je jediná poctivá cesta, ktorou môžeme ísť a európsky ľudovci pôjdu touto cestou aj naďalej. Ďakujem. Pán poslanec Lamberts má pre vás otázku. Ste ochotní ju zodpovedať? Nech sa páči, pán Lamberts. Ďakujem, pán kolega. Ja položím otázku Manfred po anglicky. E, počul som, ako si hovoril o fakte, že pán Erdoğan musí rešpektovať e, ľudské práva a všetky ostatné práva, ale kladiem si otázku. Akú páku e, máš ty a tvoja kancelárka na pána Erdoána? ty si teraz akceptovan, nútený akceptovať od neho čokoľvek, len aby si Erdoğan nechal utečencov. A teraz humoristi v Nemecku si robia žardy z Erdoána a pritom ani kancelárka nevie, ako s tým zaobchádzať Keby som ja bol Erdoánom, tak ja by som sa iba smial z toho, čo si práve povedal. Áno, Manfred Weber nech si hovorí, čo chce. Ja od kancelárky aj tak dostanem, čo chcem. To si myslí Erdoán. Áno, pravičiari vám zatlieskali teraz, e, to je <laughs> veľmi zaujímavé. Najskôr upresním jednu vec. Zelení to asi nevedia, ale ja nie som hovorcom kancelárky, ja som e, hovorcom a ja vystupujem v mene e, skupiny ľudovcov v Európskom parlamente. To by si zelení mohli uvedomiť. Ja za moju politickú skupinu môžem povedať, že v otázke víz nebude existovať žiaden rabat pre utečencov. Kvôli utečencom Ankara musí splniť všetky podmienky, Inak nebude žiadna vízová liberalizácia pre Turecko a s tým utečenci nemajú nič dočinenia. Nebudeme sa podvízovať Turecku. No a dnes, e, keď príjmeme uznesenie o Turecku, tak tam jasne povieme, že chceme pragmaticky s Tureckom spolupracovať, chceme hľadať riešenia. To je jedna devíza, ale na druhej strane jasne v tom uznesení aj povieme, že očakávame od Turecka dodržiavanie a zaručenie určitých práv. Teraz dostane slovo za sociálno-demokratickú politickú stranu pán Pitela. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem veľmi oceniť slova pána predsedu Tuska. Je pravda, že táto dohoda nie je dokonalá a chápem e, úprimne, čo sú tie nedostatky, ale to, čo je aj pozitívne, čo pripomenul pán predseda Juncker. E, chcel by som však e, povedať, e, že chápem, že chcete proste e, všetky tie nástroje, všetky tie zbranie, ktoré majú pašeráci a priekupníci s ľuďmi v rukách, im zobrať. Dohodli sme sa, alebo uzavreli sme dohodu práve v tej chvíli, kedy Turecko sa začalo uzatvárať samo do seba. Liberálna slobodná tlač je pod tlakom a takisto aj E, práva menšín sú stále potlačané. Chcem požiadať tak radu, ako aj komisiu, aby dohliadali, tak ako aj povedali, že budú robiť e, na dodržiavanie ľudských práv zo strany tureckých orgánov a aby posilnili ekonomickú podporu, ako aj e, posilnili ľudské zdroje pre Grécko a aby prihliadali pozornosť deťom a ženám a aby naozaj dohliadali na správne fungovanie hotspotov. Povedzme si úprimne, čo iné sme mohli urobiť? Môžeme kritizovať túto dohodu, samozrejme, to aj robíte. Ale zároveň táto dohoda bola akousi už povinnosťou. Bolo, vypl, vyplynulo to totiž to len z egoizmu a z uzatvorenia sa niektorých členských štátov, ktorí odmietli, aby ku ním boli premiestnení utečenci, ktorí prichádzajú ku nám. Nikto z nás nemá čarovnú paličku, ktorou by vyriešil všetky tieto otázky, ale všetci vieme, že kľúčom preto, aby sme vyhrali v tomto boji, je povinný mechanizmus a automatický nástroj, tak ako to navrhla Európska komisia, prerozdeľovania utečencov a migrantov. Pozrime sa na sankcie voči všetkým týmto eh, členským štátom, ktorí nám eh, kladú polená po podnohy. To nie je možné takto robiť. Musíme byť zjednotení 0,1% deficitu a na druhej strane uzatváranie obidvoch očí pred eh, takýmto vážnym problémom, keď treba prevziať odpovednosť v rámci migračnej politiky. Nemôžeme byť eh, prísni, pokiaľ ide o otázku účtov a fiskálnych vecí a na druhej strane privierať oči, keď ide o ľudské životy. Musíme sa rozhodnúť, a tak to bolo už aj povedané, a spoločne, a takisto aj spoločne konať. Nie len Balkán, pretože počet eh, lodí sa stále zvyšuje a my potrebujeme naozaj niečo urobiť pre rozvoj Stredozemné more eh, um, to je ďalšia cesta, eh, keď budú prichádzať zase na loďkách cez Stredozemné more, cez Albánsko a cez iné štáty. Čo budeme robiť? Potopíme ich? Myslíme na to. Musíme byť realisti. Je to naozaj veľká hamba, že nerobíme eh, to, čo by sme mali. Pozriem sa tak teraz aj do očí Rakúsku čo to je tá preventívna bariéra, ktorú stávajú? Čo s tým chcú dosiahnuť? To je hamba, je to neužitočné. Poškodí nám to. Nasledujúce týždne máme pred sebou historickú príležitosť, aby sme dokázali niečo iné. Máme tu príležitosť na to, aby sme reformovali Dublin. Juncker opätovne ponúkol pak spojenectva s Európskym parlamentom a ja hovorím za nás áno. Hovorím áno predsedovi Junckerovi, vytvorme spojenectvo s Európskym parlamentom, ale na základe odvážnej reformy, ktorá pôjde až do detajlov dublinskej reformy, urobme ozajstnú azylovú politiku, ktorá bude fungovať korektne. Už eh, končím, pán predseda. Naozaj v týchto ťažkých dobách eh, by sme mali zmaximalizovať eh, naše úsilie, zjednotiť sa, aby sme naozaj úprimne boli ozajstnými Európanmi teraz v Európe viac, ako by sme privilegovali naše individuálne záujmy. Musíme naozaj sa snažiť zosúľadiť naše záujmy a vyhnúť sa tomu, aby sa toto fórum zmenilo na agoru pre volebnú kampaň, pre Španielsko, Grécko, Holandsko, ďalšie krajiny. Urobme to takto. Takže snažme sa naozaj dodržať našu jednotu, aby sme mohli zmeniť a zachrániť Európu. Pán Pitela, pán Sulík vám chce položiť otázku. Nech sa páči, pán Sulik

Iste, ak krajina sa slobodne rozhodne, naozaj slobodne, že vstúpi do Európskej únie, tak musí dodržiavať všetky rozhodnutia, ktoré sú prijímané na úrovni Európskej únie. Ďakujem. Teraz dostane slovo za frakciu EKR pán Kamal. Franz Timmermans eh, na plenárke v septembri hovoril o imigračnej kríze a oznámil, že zima prichádza. Ale teraz sa už znova predlžujú dni a rozkvitajú kvety a teraz vieme, že prichádza opäť leto. Medzinárodná migrácia pre, e, organizácia pre migráciu odhaduje, že 8 krát viac osôb sa vydá, vydalo na cestu cez e, more v prvých troch mesiacoch 2016 v porovnaní s rokom 2015. Mnohí Utekajú pred terorizmom, pred barbarstvom, ktoré stále ešte existujú, ale iní pochopiteľne hľadajú lepší život v našich štátoch. Nikto z nás nechce zopakovať leto minulého roka. Ak verejná podpora šengenského priestoru a verejná dôvera vo verejné e, inštitúcie vôbec vydrží ešte jedno leto, ak sa toto nezmení, musí sa zmeniť náš e, postoj a naša reakcia. Toto leto máme možnosť ukázať, že sme sa poučili zo zlyhaní z roka 2015. Pán Tusk pripúšťa, že nie všetky dohody sú dokonalé a ja musím povedať, že e, Rada a komisia sa naozaj snažia riešiť túto krízu a EKR to podporuje. Opatrenia na lepšie chránenie vonkajšej hranice, zlepšenie šengenského informačného systému, efektívnejšie návraty a readmisie a takisto prenasledovanie pašerákov ľudí. Ale na druhej strane sa príjmajú aj iné rozhodnutia, ktoré možno nám dávajú lepší pocit, ale vyvolajú problémy do budúcnosti. Ja naozaj obdivujem turecký národ, akým spôsobom príjima, ako manažuje 2,7 milióna utečencov, ako pripustil pán Tusk, mnohí máme e, výhrady na praktickej úrovni k dohode EÚ a Turecka na právnej a etickej úrovni takisto. Len čas ukáže, či tieto výhrady sú odôvodnené, ale i keď kancelárka Nemecka víta dohodu s Tureckom, iné krajiny majú otázky. E, žijeme v dobe sociálnych médií a sietí a musíme si uvedomiť, že keď jeden vstupný bod sa zavrie, tak sa okamžite presunú ľudia na alternatívne cesty cez Taliansko, Španielsko, Maltu, pretože tie, mm, tie správy sa rozširujú po sociálnych sieťach. Komisia minulý týždeň vydala oznámenie o prepracovaní dublinského e, systému. Sú tam dve alternatívy. Jedna alternatíva v podstate len centralizuje azylové žiadosti len znovu v podstate objavuje koleso a potom je to druhá alternatíva, ktorá chce pomôcť e, štátom, ktoré sú v prvej línii. A teraz sa musíme rozhodnúť medzi týmito a alternatívami. Jedna je neidealistická a a druhá je založená na realizme. Ja si myslím, že verejnosť chce, aby sme boli pragmatickí, nie idealistickí. Čiže nechceme idealistické plány, e, to, čo spomínal e, pán Tusk, ten zázračný kľúč, radšej voľme pragmatické riešenie a dajme peniaze do kontroly našich hraníc, navráťme tých, ktorí neučakajú, neutekajú pred prenasledovaním, ktorí chcú len lepší ekonomický život a umožníme ľuďom využiť existujúce kanály legálnej migrácie a takisto musíme urýchliť azylové postupy, poskytnúť dôstojné ubytovacie kapacity a mali by sme pomôcť tým členským štátom alebo nečlenským štátom, ktoré prijímajú utečencov bližšie k ich štátu pôvodu. Mali by sme mať e, azylové systémy, ktoré budú spravodlivé, ale ehm, veľmi pevné a založené na súcite a pragmatizme. Takže moje posolstvo je jednoduché na ďalšie týždne. Leto prichádza, nemáme čas na to, aby sme znovu vynašli koleso, ale máme ešte trochu času na to, aby sme e, napravili situáciu. Pán Kamal, pani Grapini vám chce položiť otázku. Súhlasíte? Grapini, pani Grapini, nech sa páči domnule președinte uh, domnule kamall ďakujem pekne pán predseda mm, pán kamall vy ste povedali a to už viackrát že potrebujeme pragmatizmus pri dodatočných opatreniach my to veľmi dobre vieme musíme však pochopiť uh, tie potreby uh, ktoré sa týkajú solidarity ako aj humanitarity a keby ste boli predseda komisie čo by ste urobili konkrétne vy aby ste mohli aplikovať to čo musíte, eh, čo by sa malo spraviť. Ak by ste boli predseda, čo by ste teda na jeho mieste konkrétne, ale naozaj konkrétne urobili? Um, Komisia sa pozera na mňa, predseda komisie sa pozera na mňa s úsmevom. Všetci sa môžeme snažiť byť ako predseda komisie, ale Dôležitý je pragmatizmus. Vy hovoríte, že potrebujeme veľký plán eh, so, riešenia pre členské štáty, ale vidíte, aké sú reakcie v členských štátoch. Pán eh, Sulík z mojej skupiny sa hm, spýtal veľmi relevantnú otázku. Čo majú politici robiť, keď ve- veľká väčšina e, občanov v ich členskom štáte nechcú utečencov nechcú toto riešenie a pán Pitela povedal, že musia akceptovať riešenia Európskej únie, ale to nie je riešenie podľa mňa riešením je, e, aby sa všetky členské štáty zišli a e, rozhodli o tom, aké sú riešenia. Nemôžu príjmať riešenia, ktoré sú im vnúcované. Teraz pán Ferhofstadt za ALDE. Keď sa hráte s, okno, pardon, e, s ohňom, tak um, nemôžete byť prekvapení, keď sa popálite. A ja vám musím povedať, že môj dojem je, že toto sa presne teraz deje. Uh, pri dohode s Tureckom. Prečo? Pretože e, my e, sme začali spolupracovať s autokratickým lídrom, s pánom Erdoánom a pred dvoma dňami pán Erdoán nariadil nemeckej vláde, aby začala trestne stíhať Jana Böhmermana, nemeckého humoristu, za satirickú báseň. Ja nie som advokátom pána Böhmermana, a e, to, čo vyprodukoval pán Bömerman, tá báseň, to nie je môj vkus, to nie je môj typ humoru, ale sme spoločná spoločno, pardon, e, slobodná spoločnosť. A to je cena, ktorú platíme ochotne za svoju slobodu. Musíme akceptovať aj takéto vyjadrenia. Takže aby som sa vrátil k pánovi Erdoánovi. My sme mu dali už kľúče od brány Európy. A teraz, e, vám, e, teraz mu podávame aj kľúče od našich e, vydavateľstiev a našich mediálnych domov. Ja nie som vôbec prekvapený, že sa to teraz deje, pretože ak sa dáte do rúk niekoho ako pán Erdoğan a ak outsourcujete svoju zodpovednosť na tretí štát, na taký štát ako Turecko, tak ja vám môžem povedať, že to je iba začiatok je to začiatok politiky tureckého bazára. Pán Erdoğan v tureckom parlamente už povedal, že ak do dvoch mesiacov nedostane vízovú liberalizáciu, ktorú žiada, tak nám vypovie túto dohodu. Nevieme, či dodrží svoju časť dohody. Nevieme vôbec, či dodrží podmienky vízovej liberalizácie. Vidíte, že my sme sa e, da- vydali vlastne na pospas e, Erdoánovi a jeho vlády. A ja mám dojem a pocit, pán Tusk, že vy energiu používate ako zbraň, a, ale Erdoğan používa tých ubohých utečencov ako politickú zbraň. Nehovorím to s ľahkým srdcom. Prvým dôkazom je, že Turecko, pán Juncker, Turecko bolo súčasťou dohody a e, Turciu nedodržia. V Turecku totiž to je potrebné ešte zmeniť legislatívu, aby sa zrušili teritoriálne obmedzenia Ženevského dohovoru, aby bolo vôbec umožnené, aby sírsky utečenec získal azyl e, v Turecku. A oni to neurobia, oni odmietajú to urobiť. Turci. No a ešte dôležitejší je fakt, a o tom nikto nehovorí v tejto rozprave a máme správy od Amnesty International, ktoré hovoria, že Turecko posiela sírskych utečencov späť do Sýrie proti v rozpore s medzinárodným právom. A včera holandská štátna televízia toto tiež potvrdila v televíznom programe, kde to vyšetrovali a dokázali, že turecké orgány toto robia. A ja sa pýtam, pán Tusk, prečo neskúmate tieto obvinenia? Je to pravda? Zistujete, či je to pravda a ak je to pravda, môžeme pokračovať s takouto dohodou, ktorá porušuje medzinárodné právo a takisto je v rozpore s našimi hodnotami a záväzkami? Vyšetrujete to? Skúmate to? Je pravda to, čo hovorí Amnesty International a čo včera povedala holandská štátna televízia? A tretia vec – Nemali by sme naletieť. Vy hovoríte, že e, dohoda funguje na grécko-tureckej hranici. To je pravda. Nie je to 1700 ľudí denne, ale 50, ktorí prichádzajú. Ale včera talianská pohraničná stráž zachránila nie 50 ľudí ako zvyčajne, ale 2154 ľudí za deň. Takže čo je výsledkom týchto udalostí. Pozrime sa teda iba na včerajšie čísla. Vy máte radi čísla, tak sa pozrite na grécko-tureckej hranici to kleslo z 1700 na 50 ľudí denne, ale na talianskej hranici stúpol počet ľudí z 50 na 2154. Takto funguje tá dohoda. A my dávame do zálohy za toto všetko našu slobodu, a dávame ju do rúk Erdoánovi. Takže namiesto e, rozpravy o, roz, o, o dohode, ktorá podľa mňa nefunguje, musíme sa konečne spojiť tu v Európe a dohodnúť sa tu v Európe. A to znamená tri veci. Poprvé, potrebujeme európsku pohraničnú a, a pobrežnú stráž. Viete, aké sú čísla tých pracovníkov, ktorí majú byť presunutí z členských štátov? 400 tlmočníkov, 37 bolo poskytnutých Grécku v skutočnosti. Komisia požiadala o 472 migračných úradníkov, ale bolo poskytnutých Grécku iba 31 osôb. Komisia požiadala o 1500 bezpečnostných úradníkov. Koľko ich bolo poslaných skutočne? 339. Takže viac ako 2300 ľudí chcela komisia a požiadala e, komisia o takýto počet do Grécka a menej ako 400 bolo skutočne poskytnutých e, v Európskej komisii. Je to fungujúca dohoda? Ja mám trošku inú myšlienku alebo návrh. Potrebujeme zúfalo európsku pobrežnú a pohraničnú stráž, tak aby konečne začala operatívne fungovať a potrebujeme takisto zúfalo európsky azylový systém. Ako pán Pitela, aj moja skupina podporuje návrh komisie, čo najrychlejší návrh komisie v azylovej oblasti. No a ešte posledná vec. Ak chceme bojovať proti pašerákom, tak musíme vytvoriť cesty legálnej migrácie do Európy. To je jediný spôsob, ako zastaviť pašerákov, pretože e, pašeráci existujú a operujú v Turecku aj v Severnej Afrike. Ďakujem. Pán Feholštát, poslanecká, by vám rád položil otázku. Ďakujem, pán Ferhovstad. E, súhlasím s vami, vy hovoríte, čo povedal britský politik Jenkins, že neexistuje konzistentná pozícia, pokiaľ ide o členstvo Spojeného kráľovstva v Európskej únii. Súhlasíte so mnou, že signály, ktoré prichádzajú z tohto parlamentu, poukazujú na to, že vlastne trpezlivosť Spojeného kráľovstva súvisiaca s európskymi inštitúciami je na konci. Ale chápem váš britský humor, ale je to skôr otázka na pána Kamala, ktorý je špecialistom v tejto oblasti. Pani Cimer za Gwen, prosím. Vážené dámy a páni, páni predsedovia, váš trik nefunguje. Vzhľadom na veľkú kritiku, ktorá sa na svete šíri v dôsledku dohody EU-Turecka. Pochybujeme o tejto dohode, ale vy hovoríte, že to je to, čo sme dokázali vyťažiť aby, a že nemáme teda akýsi kľúč k zázračnému prostriedku. Musíte robiť viac, nielen povedať, že tento kľúč nemáme a povedať, že všetko to tak správne nefunguje a na druhej strane zase zamlčujete, čo viedlo k tejto situácii. A pán Weber v tejto situácii ak e, sa tu hovorí o strašidle komunizmu zo strany pána Ciprasa, no tak tam chcem povedať, no viete, ako si nám mizne realita, tak to cítime my ako Európska únia. Grécko totiž e, musí zabezpečiť to, aby Turecko bolo bezpečnou krajinou. Mes, celé mesiace sa obviňovalo Turecko, že nerobí všetko v prospech toho, teda Grécko v prospech toho, aby chránilo utečencov. No predsa to vôbec nie je realita v tejto krajine. Pán Ferhovštát povedal, čo vlastne znamená tá konkrétna realizácia dohody, čo sa slúbilo a čo sa doteraz dodržalo. My nútime Grécko, aby zrealizovalo preverenie azylu. A to vychádza z tých najnižších štandardov to je jednoducho pokles štandardov pre azylový, azylové konanie, azylový postup že aké to má byť štandard, ktorý v budúcnosti bude slúžiť pre ďalšie zmluvy, pre ďalší proces? No musím povedať, že sme veľmi vzdialení od našich štandardov, od našich princípov, od našich požiadaviek týkajúcich sa ľudskej dôstojnosti. To musíme celkom jasne povedať musíme vidieť, že sme sa prakticky neposunuli. Vzniká dojem, že by sme mali byť spokojní a tí, čo kritizujú, majú držať ústa. Tak toto nejde. My aj naďalej sme proti hodnoteniu Turecka. Ja hovorím o Erdoganovom Turecku ako bezpečnej krajine dokonca. konca vedecké služby Bundestagu o tom pochybujú, že keď je krajina, krajina má byť bezpečná, je dôležité zabezpečovať eh, bezpečnosť utečencov. Máme o tom správy. Stovky utečencov bolo odsunutých cez hranicu. Registrácia sírskych utečencov sa zamieta, strieľa sa na utečencov. Takisto sú medzi nimi mŕtvé deti. Kedy sa to konečne stane témou? To je pre mňa otázka. Ja musím povedať iba toľko. Prosím vás, pozrite sa na azylovú politiku, kladte otázky členským krajinám viac ako doteraz. Robte tak. Ďakujeme pekne, pani Cimer. A teraz za zelených, pani Harms. Vážený vážení páni predsedovia, kolegyne a kolegovia. Myšlienka, ktorá skrsla, bola, chceme sa spolu postarať o tom, aby tu bol poriadok, právny štát, teda v tom celom procese príchodu do Európy. Chceme spolahlivosť a princípy právneho štátu zabezpečiť pre utečencov na úteku. denne čítame v správach z Grécka. No a poukazuje to na situáciu, v ktorej sa síce do istej miery etabluje poriadok, ale humanita a právny štát jednoducho miznú. Konkrétne sme videli správy Norberta Blüma, ktorý stále trval na tom, aby sa to robilo lepšie, aby tá myšlienka humanity eh, bola zjavná. Pán Tusk, vy ste povedali, že všetko nie je stopercentné, ale ja chcem povedať, že momentálne v Grécku vôbec nemôžeme hovoriť o právnom štáte, teda pokiaľ ide o konania. Je to, je to vôbec tá prvá zodpovednosť. My predsa musíme v Európskej únii, teda doma musíme byť schopní postarať sa o týchto ľudí v zmysle dodržiavania princípov právneho štátu. Či sa to dá, prv ako vôbec budeme etablovať tie pobrežné a pohraničné hliadky. To je veľmi dôležitá požiadavka. No už či sa to na 100% dá, no už tak to neviem, ale mm, aby boli dodržiavané terajšie podmienky, no to teda neviem, s gréckou politikou, s gréckými úradmi to bude treba dohodnúť. Môj dojem je, že teda to, čo sa momentálne deje, že tá celá utečenská politika Európskej únie je jednoducho diskreditovaná že sa toleruje tá núdza ako prostriedok na odstrašovanie ľudí, ktorí by sa ináč pustili na cestu do Európy. V Turecku si myslím práve preto, že existuje tá dohoda, že je tá zodpovednosť za právny štát že došlo k tejto dohode, to ešte neznamená, že to môžeme nechať len tak bežať, ale že Európska únia už týždne, odkedy prišli tieto správy, že sírsky utečenci sa odsúvajú späť do Sýrie, Európska únia už celé týždne mala vysvetliť, či to tak je. A ak to tak je, tak v takom prípade by mala preveriť e, túto dohodu. No a opäť eh, dávam zapravdu pánovi Ferhovštátovi smernice asilu a spoločne sme sa zaoberali smernicou pobrežnej a pohraničnej hliadke. Súhlasím, že nie je správne, že Európska únia sa hodila na kolena pred eh, Erdoganom. Kurdistane, v Istambule, v Ankare sa hovorí. Ja zastávam názor, že e, Turecko tú angažovanosť za lepší rozvoj v Turecku jednoducho si zaslúhuje. Teda každý ten pokus mať e, lepšiu dohodu sa natoľko diskredituje to považujem vzhľadom na celkovú situáciu na Blízkom východe. E, jednoducho, ak sa pozrieme na zemepisnú polohu Turecka. Ďakujeme, ďakujeme pekne, pani Harus, prerušuje pán predseda. Ešte posledná otázka, Nemecka, sloboda umenia a tlače E, sa nerozhoduje Erdogánom. Ja si myslím, že moja krajina je dosť silná, aby sa jednoducho presadila voči Erdoganovi. Ďakujeme. A teraz za EFDD má slovo pán Faráž. Ďakujem pekne, som veľmi prekvapený Stále počúvame o domove európskej demokracie a dnes by sme mali oslavovať e, holandské referendum, kde sa povedalo ďalšie nie, pokiaľ ide o rozširovanie, o, pokiaľ ide o Ukrajinu. A mnohí by asi povedali nie, pokiaľ ide o rozširovanie Európske, Európskej únie o Turecko. Bolo to víťazstvo v prospech mladých blogerov. Mal 127 tisíc podpisov. Je to otázka priamej demokracie. Dnes si e, pripomíname e, úmrtie jedného z významných talianských politikov a dnes nám pán Juncker rozpráva o tom, že to holandské nie bude katastrofou, ale dnes o tom vôbec nehovoril a pán Van Rumpoj povedal, že jednoducho ignorujeme Holandsko. No čo tu teraz vidíme? je tu snaha celkom ignorovať vôľu Holandianov. Veci sa menia. Ja si nemyslím, že táto inštitúcia dokáže prežiť. Je tu technológia 21. storočia. Ľudia menú, menia politiku. A my v Spojenom kráľovstve v našom Eh, referende sa vyjadríme aj tejto tureckej dohode. No až čo teraz vidíme, vidíme, že bosovia Európskej únie eh, bojujú a pán Erdogan eh, pošľapuje ľudské práva na každej úrovni. No a pán Juncker hovorí, že sme spravili pokrok. Pozrieme sa, 1,8 milióna ľudí prišlo do Európskej únie v priebehu 18 mesiacov, 300 sme ich poslali späť. No, nemyslím si, že je to veľmi dobré, aspoň podľa môjho názoru. Jedna skupina, ktorá bude veľmi rada, ktorej sa podarilo e, e, e, osloviť Europol. Čiže niečo, e, čo by malo byť našou kolektívnou odpoveďou. Ja si myslím, že toto zmení e, referendum. Myslím, že my budeme voliť v prospech e, Brexitu a na prvom mieste bude stáť naša bezpečnosť. Možno vy máte peniaze, veľké podniky, Goldman Sachs, my máme blogerov, v konečnom dôvode bude dominovať vôľa ľudí. Pán Erikson by vám rád položil otázku, nech sa páči. Ďakujem. Pán predseda, mám otázku na pána Faráža pán Faráš sedí pod britskou vlajkou. Nemyslíte si, že je to také rozpačité pre mnohých Britov, že rečník, ktorý hovorí pod e, britskou vlajkou, oslavuje referendum, kde jediným, kto vyhral víťazom, je pán Putin, ktorý oslavuje skutočnosť, že Európska únia nie je jednotná, pokiaľ ide napríklad do Ukrajiny. Nemám rád pána Putina, ale bojujeme proti Putinovi, čo robíme, podporujeme demokraticky zvoleného lídra na Ukrajine a my e, sa snažíme E, byť pálicou rúského medvedia a sme prekvapení, keď sa bráni pán Erikson. Mali by sme spolupracovať v Európe, mali by sme mali spoločné obchody, mali by sme dobrí susedia, ale neželám si politickú úniu. Chcem skutočné európske priateľstvo. Slovo má teraz pán Vilimsky za ENF. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Niekoľko poznámok k tomu, čo povedala S plus D. Pán Pitelan tvrdí, že Rakúsko treba kritizovať, pretože e, každý deň prichádzajú k nám migranti. Chcem vám povedať, že v minulom roku to bolo 90 tisíc ľudí, ktorí požiadalo o azyl. V tomto roku 35 tisíc pomocou Fajmana sa Eh, podarilo skonštatovať, že prešlo milión utečencov, teda eh, za pomoci eh, prevádzačov. Tak nekritizujte v tomto ohľade Rakúsko. Ešte niekoľko slov, keď pán Weber hovorí o pravici a vy ste čo, ja si myslím, vy ste tak či tak členom pravice ak sa pozeráme na konzervatívnu politiku a vaša politika to je tak desi medzi červenou a zelenou orientáciou. Vy bude tiež, vy bude tiež e, súčasťou e, týchto dejín strany. Pani Harms hovorila, že je dôležité pri európskych záležitostiach uskutočňovať referendum. Čo sa stalo s vašou stranou? E, vlastne vaša e, strana e, má autorské znaky. Vážené dámy a páni, táto dohoda s Tureckom je ďalšou dohodou, ktorá ide úplne nesprávnym smerom. Zatvárajú sa oči pred tým, čo sa deje v Turecku, problematika žien v spoločnosti, orientujete, orientujte sa na to, čo hovorí obyvateľstvo. V Holandsku padlo správne rozhodnutie proti nesprávnej politike Európskej únie. Ďakujem pekne. Slovo má teraz pán Balco za nezaradených. Vážený pán predseda, ďakujem. Dohoda EÚ Turecko dáva možnosti na nelegálny príliv utečencov do Európskej únie. Rozlišuje sa medzi dobrými migrantami a medzi zlými migrantami. Keď niekto príde do Grécka, tak je snaha poslať toho utečenca späť do Turecka. Prosím vás, a ako to bude v zmluvách? Budete tam tiež rozlišovať medzi dobrými a medzi zlými migrantami? Ako zabezpečíte, že nebudú medzi nimi e, teror, teroristi? V, te, v tomto parlamente ste, pán Juncker, povedali, že potrebujeme e, pristahovalcov v Európskej únii. A zase pani Cimer povedala, že my sme Európskou úniou, ktorá sa má starať o demokratické princípy v prospech svojich obyvateľov. Mnohí nechcú rešpektovať tieto predpísané kvóty na rozdeľovanie utečencov. Ďalším rečníkom je pán Royl. Vážený Vážení páni predsedovia, milé kolegyne a kolegovia, viete, niekedy svet už nechápem. Veľa sme už hovorili o tom, že nemáme konkrétnu pomoc v otázke utečencov. Ide nám o to, aby sme utečencom na úteku pomáhali. A niekto hovorí, že títo bláznili idioti neprichádzajú a teraz treba rozhodnúť Namiesto no, toho pani Cimer a pán Verhofstadt ehm, kritizujú ako vždy. Proti všetkému e, ehm, stiažovať sa na všetko, ale nič nepodniknúť. Pán Tusk povedal, konečne Európska únia členské krajiny prevzali zodpovednosť a povedali si, musíme niečo urobiť. Nie je to perfektné riešenie, kto to tvrdí. Politika vie, že nikdy neexistuje e, kompletné riešenie, vždy len kúsky riešenia. Je tu šanca na konkrétnu pomoc, máme pokles počtu utečencov a to už je e, plus na rozdiel od tých, ktorí nám toto všetko vyčítajú, ja chcem povedať, že ja som bol vždy proti vstupu Turecka. Teraz mnohí hovoria, áno, už zajtra prijať Turecko. Prosím vás, netárajte, pretože na jednej strate chcete, aby ste ho prijali a, a teraz zase kritizujete opačne. Ja myslím, že by sme mali mať jednu líniu. Teraz pani Harms hovorí, že o mnohých veciach, ktoré nám nesedia na Turecku. Jean-Claude Juncker povedal, že sa dostávame v spolupráci troška ďalej. Mali by sme povedať v poriadku, jeden krok je za nami, dávajme pozor, aby sme spravili druhý bez chýb. Ale stále len kritizovať, nož tento parlament sa vyvíja ku inštitúciu, kde len bedákame a sme proti všetkému. Preto chceme pomôcť ľuďom a za to sme aj platení, aby sme im pomohli. Pán Lansdorf vám chce položiť otázku. Pán Lansdorf, nech sa páči. E, Milý Herbert, predpokladajme, že dohoda je dobrá. Nedívam sa ja na ne nekriticky. Myslím si, že sa uberáme správnym smerom. Členské krajiny musia prevziať zodpovednosť. Spolkové ministerstvo vnútra povedalo, že v Grécku sú dvaja, traja ľudia, technici, traja, štyria úradníci pre azyl a utečenské otázky, 30 eh, policajtov súhlasíš že neplní e, svoje úlohy spolkové ministerstvo s príslušným počtom pracovníkov. No, takže svet nie je taký jednoduchý a ja by som si želal to, aby členské krajiny rýchle pomohli, aby pomohli aj slúbený personál, na 100% súhlasím, ale niekedy to nie je také jednoduché ale správne to, čo sa sľubuje, sa má dodržať. Odľanú od toho, aký členský štát ide, aj členské krajiny, ktoré berú utečencov, všetko kompletne, áno, aj personál treba vyslať, teda ten personál, ktorý sa slúbilo. Pani Fajon, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som si želala, aby sme mohli povedať, že máme dobrú dohodu s Tureckom, teda Turecko a EU, ale nemôžem to povedať. Mám dojem, že to nie je dobrý kompromis. <laughs> Momentálne však nevidím žiadnu alternatívu. Ja by som si želala, aby to fungovalo tak, aby sa rešpektovali základné práva utečencov a nie tak, aby e, tu bol istý predmet vydierania. Počujeme, že Turecko vracia násilne Sýrčanov do Sýrie. 3 milióny utečencov žije, tak povediac, na uliciach. Vieme, aká je situácia so slobodou eh, médií, či aká je situácia menšín v Turecku s Tureckom. Vieme, aká je zlá situácia v Grécku. Utečenci musia mať e, možnosť požiadať o azyl, a kde sú tam naši úradníci. V prípade, ak členské krajiny nebudú realizovať program, programy presídľovania, budeme mať problémy. My sme mali už dávno tieto cesty posilniť, nemali sme stavať múry, mali by sme predchádzať e, zneužívaniu žien a detí, potrebujeme e, účinnú reformu Dublinu. Možno to je posledná šanca, aby sme presvedčili e, ľudí o tom, že politika migračná Európskej únie je správna. Pane Trič, nech sa páči. Good morning. Thank you for taking the question. Dobrý deň, ďakujem za to, že môžem položiť e, otázku. Mohli by ste prosím objasniť alebo nadviazať na pána Pitelu. Súhlasíte s pánom Pitelom, že je sebecké, keď národné štáty rozhodujú o tom, koľko príjmu utečencov? Súhlasíte s ním, že členské štáty by mali byť donútené prijať určité počty utečencov a súhlasíte so mnou v tom, že odsudzujeme, že líder SAD nerešpektuje nezávislé národné štáty. Členom SAD je aj britská lejbristická strana. Drahý kolega, ja som súhlasím s tým, ja súhlasím s tým, čo povedali, eh, že európska solidarita sa stáva naozaj realitou a že nie je eh, mŕtva. Súhlasím takisto s, tým, ktorý, s tými, ktorí povedali, že členské štáty by mali prevziať eh, ich zodpovednosť, či už ide o prerozdelenie tohto bremena alebo ďalšie veci. Vôbec to nefunguje v súčasnosti. V súčasnosti mnoho členských štátov neprevzalo práve na seba tú zodpovednosť, ktorú by malo. A kým to nepôjde, kým to takto nebude fungovať, tak žiadna dohoda, aj keď bude len po povrchná nám nemôže len napomôcť, pretože treba, aby všetci si, kým si všetci nezoberú na seba. Ďakujem pekne. Od marcového zasadenia Európskej eh, rady došlo k urýchleniu aktivít dve veci považujem za veľmi dôležité. Útok, teroristický útok e, v Bruselu a výsledky referenda v Holandsku. Očakám informácie, čo ste urobili a čo hodláte urobiť na zaistenie zabezpečnosti inštitúcií, teda tisícok pracovníkov, tisícky úradníkov členskej úrie, ktorí pracujú v Bruseli. To je veľmi dôležité pre administratívne zabezpečenie všetkých dobre eh, formulovaných záverov Rady, Európskej rady No teraz, keď sa pozrieme na situáciu s Ruskom, očakávam od predstaviteľov Európskej únie návrhy na riešenie tohto problému. Ak hovoríme o tom, na čo sa sústredujeme, tak je to práve len e, časť Ruska. Berieme teraz do úvahy Polsko a brutálny jazyk e, alebo reč uznesenia, o ktorom sa má dnes hlasovať, kde sa odvrácia pozornosť od skutočných víziev. Pani Fotiga, je na vás e, otázka od pani Akonsary. Pani Jakonsari. Pani predsedajúca, ja nerozumiem tomu, čo toto holandské referendum e, má e, spoločné s touto témou, pretože my hovoríme o veľmi závažnej téme, o tom, ako ako počty, veľké počty e, žiadateľov o azyl by sme mohli zmenšiť. Prečo sa nesústredíte na, tétu, na túto tému? Prečo uh, presúvate tú pozornosť? Pretože toto je to, o čo sa teraz uh, zaujímajú Európania. Uh, pani kolegyňa, neviem, ako prešlo moje vyjadrenie v tlmočení do rôznych jazykov, ale domnievam sa, že budúcnosť ukáže, že tu existuje jasné prepojenie medzi všetkými týmito témami. Ja som hovorila aj o administratívnej schopnosti riešiť tieto problémy po teroristických útokoch. Ďakujem. Teraz pán Lambsdorff. Nech sa páči. Áno, pán Lambsdorff, nie pani. Vážené dámy, vážení páni, mali by sme sa pozrieť na mapu vidíme, že je nevyhnutné rozprávať sa s Tureckom v tejto situácii. Turecko prijalo 3 milióny utečencov, to je obrovský výkon, ktorý musíme chváliť. E, to ukazuje vlastne prvý pohľad na mapu a druhý pohľad na mapu ukazuje, že sa, e, ako povedal Said Kamal, e, blíži leto a počty utečencov sa presunú na mediteránnu cestu implementácia tejto dohody musí byť humanná, účinná a orientovaná na budúcnosť. V žiadnom prípade nemôžeme sa vzdať e, posudzovania jednotlivých žiadostí a prípadov od prípadu k prípadu. Musí byť naša práca účinná, to znamená, členské štáty musia plniť svoje sľuby. Nemecko má 70 tisíc e, colných a policajných úradníkov a iba 300 vyslalo na vonkajšiu hranicu. Takže Nemecko takisto by mohlo e, robiť viac a okrem toho potrebujeme nevyhnutne legálne cesty do Európy, inak tragédia v Egejskom mori bude pokračovať. Pani Veržia, nech sa páči. Merci. Ďakujem. Európa by skôr chcela relokovať eh, policajtov ako utečencov. Toto je jedna veta, ktorá vám môže zrezumovať eh, ten posledný summit a to je úplne jasné. V podstate bez eh, individuálneho preskúmania sa snažíme relokovať sírčanov bez toho, že by sme zohľadnili na porušovanie ľudských práv. Migráci, ktorí potrebujú medzinárodnú opravu, takisto sú to nielen muži, ale ženy a deti Osobitní spravodajcia e- pre OSN pre eh, spravodajcov povedalo, že lepšie by bolo eh, zachrániť životy, ako ich ohrozovať. Myslíme si, že táto dohoda je proti medzinárodnému právu a eh, to isté vyhlasujú aj mnohé mimovládne organizácie. Hovorili ste o dodržiavaní ľudskej dôstojnosti, avšak toto je hamba, toto je európska hamba, keď my podkopávame právo na azyl, pretože často Európania odmietajú prijať týchto ľudí. Z toto využívajú populisti a realisti ateisti sa pozerajú na tento svet a snažia sa nájsť reálne e, riešenia. Áno, za azylo právo a nenechávajte ľudí zomierať v Stredozemnom mori. Európa je e, najbohatšou hospodárskou zónou v Európe. Mala by teraz dokázať svoju solidaritu, ktorá by bola na úrovni humanitárnej krízy, ktorej sa zmieta momentálne naša planéta. Teraz pani Tarika Bras. Pán Tarika Bras, ďakujem pekne. Uh, pani predsedajúca ja chcem hovoriť o dohode s Tureckom. Táto dohoda neposkytuje nič, aby sme mohli vyriešiť utečeneckú krízu. Namiesto humánneho spoločného európskeho riešenia členské štáty egoisticky sa snažia skryť krízu pred oč- očami európskych občanov. Predstierajú, že nelegálni utečenci nemajú nič dočinenia s úniou a že sa musia navrátiť, ale e, vieme, a aké obrovské ľudské utrpenie na turecko-sírskej hranici. Európska komisia navrhla azylový systém na základe solidarity a delby zodpovednosti. Turecko nie je bezpečnou krajinou pre utečencov. Neposkytuje základné záruky pre štatút utečenca. Okrem toho Turecko nie je bezpečnou krajinou ani pre vlastných občanov. Turecko je e, v zajati násilia teraz, aplikuje násilie proti Kurdom a iným menšinám. A Turecko takisto má e, nedostatky v rešpektovaní slobody, názoru a médií. Tento, táto dohoda je vlastne nelegálna strana EÚ sa snaží vyhnúť aj záväzkom, ktoré vypláva, vyprí, vyplývajú z práva EÚ a z charty základných práv a obchádzajú sa aj výsady tohto parlamentu, pretože Európsky parlament má právo spolurozhodovania v oblasti azylu a migrácie. Parlament by mal vyhodnotiť legálnosť tejto dohody a mal by napadnúť túto dohodu na Európskom súdnom dvore. Ďakujem, pán, pani predsedajúca. Pán Frunzulika vám chce dať modrú kartu. Ste ochotní prijať otázku? A ste ochotní, pán Terry Pras, zodpovedať otázku? Pán Frunzulika, nech sa páči. Drahý kolega, ako už zaznelo, dnes v tejto sále. Tá dohoda s Tureckom nie je dokonalá, ale zdá sa, že napriek tomu je to krok vpred. Čo si myslíte, čo by EÚ mala urobiť? E, keby táto dohoda bola vypovedaná, ako povedal pán Erdoğan, ak EÚ e, nebude plniť svoje záväzky, Turecko kedykoľvek môže vypovedať dohodu. Problém je, že všetko je v rukách Turecka. To je ten hlavný problém. Pretože my nemôžeme e, vypovedať dohodu, ale Turecko môže a to ukazuje, že je to nelegálna dohoda a neakceptovateľná. Pani Ferrara, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Dnes sme si vypočuli odpäť na pána predsedu Tusku, že táto dohoda nie je dokonalá, že sa urobilo všetko možné preto, aby sme dodržiavali ľudské práva, ale že obavy tu zostávajú. Avšak tieto obavy eh, eh, spomenul aj pán predseda Juncker. Ak by neboli tu obavy, tak by sme nemohli k tomuto eh, pristúpiť, pretože ide o obavy, ktoré sú spojené s, s rizikom porušovania ľudských práv, ktoré vychádzajú z určitých faktov, z histórie, takisto aj nedá správne. Uvedomujeme si, že riešenie musíme nájsť. Nemôžeme nájsť eh, zlaté riešenie, tak ako to povedal pán predseda Tusk, ale snažíme sa nájsť eh, to správne, stredné riešenie a pre nás eh, toto riešenie je zmena dublinských pravidiel, ale ide o reálnu zmenu. Nie to, čo navrhla Európska komisia, ale o, nie o vytvorenie humanitárnych koridorov, tak ako to navrhla Európska komisia. A ak chce bojovať proti nezákonnému hm, Mm, obchodu s ľuďmi, tak eh, je potrebné nájsť eh, naozaj legálne cesty riešenia tohto problému. Ak chceme reformovať do Dublin, tak musíme reformovať takisto aj princíp, že prvá krajina, ktorá príjme utečencov, má najväčšiu, najväčšiu zodpovednosť eh, za príjmanie azylantov. Malo by to byť ošetrené iným spôsobom. Balkánska cesta ešte nie je uzatvorená. E, macedónsky policajti už začali používať slzotvorný plyn e, voči osobám, ženám, deťom. Hovoríme o 2000 e, utečencov, ktorí momentálne sú nesprevádzané. Amnesty International spomenul Turecko, ktoré nerobí dostatočne pre utečencov a kde naozaj situácia je hrôzna. Zhrnutie tohto je to, že dohoda s Tureckom môže zmeniť e, situáciu v tú humanitárnu situáciu, ktorá teraz e, tam vládne. E, cesty sa uzatvárajú a posúvajú sa, posúvajú sa teraz zase smerom na Stredozemnom more. Počuli sme o mnohých 400 ľuďoch, ktorí sa vylodili z člunkov e, v Kalabrii, avšak je potrebné naozaj urobiť viacej, aby sme tieto e, tieto toky ľudí e, usmernili. Musíme robiť niečo reálne. Je, pod je potrebné sa venovať príčinám tohto problému a zabezpečiť rovnaké práva všetkým. Ďakujem. Pán Weigel vám chce dať modrú kartu. Ste ochotná odpovedať, pán Weigel? Drahá kolegyňa, Ja si cením viacerých kolegov z vašej politickej skupiny, ktorí pracujú veľmi analyticky. A pýtam sa vás, a nadvezujem tým na vašu poslednú vetu, hovoríme dnes v súvislosti s dohodou o Turecku o mnohých veciach a hovoríme aj o tom, že sa mení politika voči tejto krajine, um, voči jej vstupu napríklad do EÚ. Nemyslíte si, že v tejto diskusii by sme sa nemali venovať aj príčinám tejto humanitárnej katastrofy a krízy? My nie sme humanitárna organizácia, my sme politici a musíme sa uh, zaoberať dôvodmi krízy na Blízkom východe. Pokiaľ ide o politické a legislatívne hľadisko, určite to nie je eh, eh, to eh, najlepšie. Avšak je potrebné nájsť riešenia, predložiť ich to, čo už dva roky sa snažíme predkladať, sú to konkrétne návrhy. To nie sú návrhy, ktoré prídu zo strany mimovládnych organizácií. Ide o humanitárne koridory, ide o eh, embargo na používanie a predaj zbraní práve takým krajinám, ktoré sú vo vojnovom konflikte. Toto všetko chcem pripomenúť, že ide o konkrétne návrhy, ktoré eh, by mali podporiť eh, a odhaliť tie príčiny, ktoré spôsobili tieto humanitárne úteky tokov utečencov. Sú to, sú, sú, sú to, je to rozhodnutie e, odísť z týchto e, vojnových zón, e, ktoré má svoje príčiny. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Bej. 18. marca eh, tohto roku kancelárka Merkelová s ostatnými tzv. vyjednávačmi tejto dohody s Tureckom zase ustúpila požiadavkám sultana Erdogana. Eh, opätovne je to neotománska tražka a naši lídry v skutočnosti ustúpili z cesty eh, a vedú naš kontinent úplne mimo tejto cesty a opätovne poskytli Biankošek tomuto tureckému Píremanovi 3 miliardy eur, ktoré sme predtým im prisúdili, momentálne boli zdvojnásobné Eh, ešte eh, keď zoberieme do úvahy aj tie obskúrne prepojenia Turecka s barbarmi z islamského štátu, a to, že Turecko necháva prevádzačovskú mafiu, aby prosperovala eh, a my na druhej strane im poskytneme vstup 80 miliónom obyvateľom bez akéhokoľvek obmedzenia do šengenského priestoru. Preto to aj komisár Avramopoulos nás požiadal včera, aby sme sa prispôsobili tejto novej etape ľudskej mobility. 1. júla to bude Slovensko, ktoré prevezme rotujúce predsedníctvo EÚ. A jej premiér Robert Fico už médiách eh, viackrát prehlásil, že ide o rituálnu samovraždu Európy, tak ako jeho partnery z Maďarska, Polska a takisto Česka si myslí, že celá táto mondialistická globalizačná utopia je osajstným neúspechom. Pán Epitodeios. Η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με την Τουρκία για την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος. Pokiaľ ide o dohodu s Tureckom a tieto toky a ošetrenie utečenskej otázky. E, toto je naozaj e, e, nevhodné riešenie, pretože všetko toto zase vedie do, k otvoreniu nového toku smerom na grecké ostrovy. Častokrát veľmi skoro ráno sa vychádzajú, sa, sa vydávajú na cestu na loďkách veľmi skoro ráno títo utečenci. Máte tam lode, na to máte tam lode Grécka, ako chcete vôbec zabraniť, ale nie ich dosť e, všetkým týmto tokom. Turecka, Ture, Turecko už e, e, Pakistancom, Sirčanom, ako aj Afgánom poskytlo neskutočný objem pasov. Turecké orgány veľmi ľahko môžu zabezpečiť, že tieto pasy sú falšované a môžu zabezpečiť to, aby sa títo ľudia nedostali do Grécka. Potom by Grécko nebolo v takomto probléme. Inak Mm, utečenci v, eh, eh, sa budú snažiť eh, dostať cez územie Turecka. Prestaňme s, tým, s týmto pokrytectvom, pretože inak grécky ľud toto všetko finančne nezvládne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán predseda komisie a rady. Dohoda medzi Tureckom a EÚ vyvolá, vyvolá veľké emócie. Bolo to tak už začiatkom marca, keď ešte neboli zjavné závery. Aké boli príčiny, prečo sme sa mali e, postaviť za túto dohodu. Pričinili sa o tom všetci ktorí boli za spoločné riešenia, napríklad pokiaľ ide o kontrol na vonkajších hraniciach. Dohoda s Tureckom je, je e, delikátnym kompromisom. Všetci sme si toho vedomi, vedomi sme si aj vízie v logistických, právnych, materiálnych, ktoré musíme zvládnuť, ale to reálna pomoc pre utečencov, ktorí sa nachádzajú na území Turecka tieto bezpe- bezprecedentné situácie riešia tiež mimoriadné riešenia. Nesvedčí to však o tom, že sa to musí aplikovať právo silnejšie. Nechceme však rezignovať, pokiaľ ide o naše hodnoty. Súčasne by som chcel povedať, že máme nádej na to, že sa vykryštalizuje spolupráca s inými krajinami pretože ak si uvedomíme, že je tu medzinárodná dimenzia tejto dohody, súčasne chcem poukázať na e, situáciu v oceliarskom priemysle. Počuli sme, že ide o 300 tisíc pracovných miest a ďalšie pracovné miesta, ktoré sa viažú na tento oceliarský sektor. Chcem poukázať na situáciu v mojej krajine, v Polsku, ďalej situácia v poľnohospodárstve problematika mliekarenstva. Toto všetko sa veľmi dotýka poľnohospodárstva. Ďalej e, tretia oblasť, ktorá je veľmi dôležitá, týka sa energetických surovín. Ďakujem. A teraz pán Fleckenstein, nech sa páči. Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, my sa zhodujeme na tom, že dohoda s Tureckom je iba časť riešenia. Turecko v prvom rade je dôležitým partnerom v migračných a utečeneckých otázkach, ale hlavná zodpovednosť je naďalej na pleciach Európskej únie. Včera veľkou väčšinou sme odhlasovali iniciatívnu správu, ktorá jasne hovorí, čo chceme. Chceme viac európskej solidarity, chceme viac legálnych ciest, do Európy, chceme prepracovanie dublinského nariadenia a chceme bezpečnejší Schengen. To všetko ostáva v popredí našej práce naďalej. A pokiaľ ide o dohodu s Tureckom, tá môže dobre fungovať iba za predpokladu, že budú splnené tie podmienky a že bude dobre fungovať manažment, tá, tá riadiaca práca. Ak teraz nemôžem, nemám e, možnosť podať e, žiadosť o azyl v súčasnosti v Európe, tak nemôžem byť deportovaný. E, ako podporiť našich gréckých kolegov a priateľov? Drahý Grof Lambsdorff, už mám plné zuby toho, že nariekame stále nad našimi vládami. E, pán predseda komisie, vy by ste medzi svojimi 30 tisícmi zamestnancami nemohli nájsť 200 ľudí, ktorých by ste poslali do Grécka? Ja by som vám pomohol ich vybrať. No a jedna posledná vec. Potrebujeme pragmatickejšie riešenia. Tie obrázky z idomeny sú jednoducho nepriateľné. To, čo sa tam deje, musíme konať a pozrieť sa na právo. Prepačte, kolegyne, kolegovia, musíme prísnejšie dodržiavať rečnícky čas. Pán Rope vám dáva modrú kartu. Pán Rope, akceptujete modrú kartu od kolegu? 30 sekúnd máte, nech sa páči. Drahý kolega, chcem sa spýtať, pokiaľ ide o záväzky európskych členských štátov. Naši úradníci navštívili utečenecké tábory, ale nikto z utečencov nevyjadril vôľu ísť do baltských štátov. Myslíte si, že by sme mali nútiť utečencov um, z donútenia ich prijať? Je, mne sa nepáči uh, váš uh, vokabulár. Vy ste použili slovo donúcovanie. Nie, nejde o to, aby sme nútene príjmali utečencov. 28 um, členských štátov sa uh, zjednotilo a vytvorilo Európsku úniu. Nestačí iba príjmať v rámci Európskej únie, je potrebné sa aj deliť o bremeno a to platí pre všetky štáty, pre váš štát aj pre Nemecko. A my ako Európsky parlament by sme toto mali e, pripomínať neustále. Solidarita to je dvojsmerná cesta. Pani Trabezius, nech sa páči na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Pri marcovom samite Európska únia na nemecký nátlak urobila tento obchod s, ne- s Tureckom. Veľmi potichu nemecká kancelárka prestala realizovať politiku príjmania utečencov a začala zastavovať tok utečencov. A odvtedy sa do, nemeckej, do nemeckých záležitostí mieša eh, Erdoğan a Turecko. A vlastná eh, kariéra kancelárky teraz závisí od dobrej vôle Erdoána. Vidíme, kde má kancelárka priority. Bolo by lepšie, keby Európa vzala do vlastných rúk ochranu vonkajších hraníc. Mali by sme ľuďom vyslať signál, že Európa je schopná konať aj sama a že si ceníme naši, naše vlastné e, hodnoty, že nie sú e, menou v nejakých obchodoch. A mali by sme sa snažiť byť nezávislí od Turecka a mali by sme rokovať aj s Jordánskom a s Libanonom. Interfeld, one minute, please. Pani Inveld, jedna minúta. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, celkom isté, že by sme mali rokovať a spolupracovať s členskými krajinami a susednými krajinami. E, rokovania sa konajú medzi dvomi rovnocennými partnermi. My nevieme riešiť svoje vlastné problémy a Turecko si to uvedomuje. Mali by sme sa poučiť na si skúsenosti napríklad v roku 2010, kde sme rokovali s pánom Kadáfim a to tiež nebolo korunovaným korunované úspechom. Pán Weber povedal, že treba etablovať eh, princípy právneho štátu. Počúvame o tých, ktorých odsunuli späť z Turecka do Sýria. Zatiaľ tu máme nulovú odpoveď eh, zo strany Európskej rady. Je hambou, že tento najbohatší kontinent na svete toto toleruje a že nie sme schopní dávať našu vlastnú odpoveď na tú situáciu. A veľa rozprávame o vlastných hodnotách, o tom, ako majú prijať migranti naše hodnoty rešpektujú naše hodnoty a zabezpečme, aby utečenci žili v akceptovateľných podmienkach, aby nežili v takejto mizérii kolegovia. Chcem byť férová voci každému. Pán Paptimulas, jedna minúta, prosím. Vážený. Pani Weber, stačí, aby sme voči Grécku povedali jasne pravdu. Erdogan uväzňuje novinárov, ktorí píšu proti nemu. Neaplikuje dohody, ale vy obvinujete z niečoho podobného Cyprus, Cyprasa. Orbán, ktorý je extrémny pravičiar, takisto robí niečo podobné v Maďarsku. A vy za vašu frakciu stále bránite niekoho nevhodného. A opätovne obvinujete Cyprasa. Pre vás Cypras je nočná mora. Pre grécky ľud je to niečo neakceptovateľné, pretože on je veľmi pyšný na svoju históriu. Tusk a Juncker veľmi dobre vedia, že ten neúspech pri riadení týchto rozhodnutí hodili na ramena jedinému európskemu štátu Grécku. Grécko, ktoré musí teraz niesť veľmi veľké bremeno kvôli svojej geografickej polohe a kvôli takejsto dopadom hospodárskej krízy my sme opätovne obetným baránkom. Ďalšou rečničkou je na jednu minútu pani Sargentini. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Ak, eh, keď už sa nemôžu eh, eh, títo utečenci postarať sami o, sebe, o seba, tak musíme im pomôcť my, musíte im dať dostatok potravy, postarať sa o chorých, postarať sa o to, aby aj deti tu boli chránené. Ale čo v podstate urobilo 28 premiérov? Namiesto toho, aby urobilo takéto rozhodnutie na úrovni, nie uzavreli dohodu s Tureckom a teraz zatvárame utečencov na gréckých ostrovoch, kde je nedostatok jedla, sú tam deti medzi dospelými, sú v úplne preplnených táboroch, kde je príliš málo jedla, nie sú tam lekári a dokonca nie sú tam e, ani právnici, ktorí by ich zastupovali. A keď e, teda premiéry boli takí odvážni, aby uzatvorili takúto dohodu, tak by mali byť takisto odvážni a mali by sa postarať o jej naplnenie a nie to nechávať na Európsku komisiu, aby takto e, vykonala. A takisto musia vedieť zareagovať na otázku demokratickej kontroly. Má grécké monitorovacie centrum mať v rukách grécka vláda, alebo máme niečo urobiť my. Čo sa stane so 14-ročným dievčaťom, ktoré nemá jedlo a nachádza sa medzi dospelými mužmi? Čo si myslíte, že čo sa s ňou asi stane s takouto 14-ročnou dievčinou, pán Tusk? Je na vás modrá karta. Príjmete ju, pani Etemaki, sa vás chce niečo spýtať? Ďakujem pekne. Veľa sa kritizuje táto dohoda EU-Turecko. Dohoda nie je perfektná, ale nepočula som žiadne iné riešenie. Čo by mala Európska únia teda urobiť? Rad, rada by som mala zoznam, čo má Európska urobiť, čo, má, čo má urobiť členské krajiny. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že je dôležité presiedľovanie z tretich krajín, aby mali legálny prístup do Európskej únie, ale moja kritika nebola o tom, čo urobilo Turecko alebo Erdogan, ale kritizovala som to, čo nerobíme my, v čom zaostávame. A to by malo byť v centre pozornosti vážených členov. Ďakujem pekne, 1,5 minúty. Má slovo pán Paxas. Vážené kolegyne a kolegovia, ubehol jeden mesiac od e, samitu, ale vidíme, aké to má tendencie na základe tejto dohody. Máme stovky migrantov, ktorých e, navrátili z Európy. Ďalej sme prijali mnohých utečencov Česká republika je napríklad proti rozdeľovacej kvóte. Tendencie nie sú pozitívne. I keď zvládneme tento problém, alebo zvládame tento problém, ale ešte zďaleka sme ho nevyriešili, potrebujeme odvážne riešenia. Je dôležité zavrieť vonkajšie hranice, nemali by sme dovoliť e, ilegálnu e, migráciu, nesmieme to tolerovať a kvóty sa musia zrušiť. Problémy ilegálnej migrácie môžu sa premietnúť aj do hospodárskych problémov podľa možnosti by sme mali rýchlo zrealizovať plán predsedu komisie. Musíme zrealizovať tento plán podľa možnosti skôr Doratočné hospodárske problémy e, v tejto situácii sú veľmi zlé. Členské krajiny musia byť pružnejšie, pokiaľ ide o daň z pridanej hodnoty ja zastávam názor, že je dôležité podporovať spotrebu. To je jedno z možných riešení. Pán Salvini. To už neviem, koľko e, taký dôkaz toho, že Európa vôbec neexistuje, že vlastne sa opiera o nesprávne základy, že nie je schopná riešiť utečencov. Niekoľko e, miliónov utečencov sa stáva otrokmi. Hovoríme tu o ľudských právach na celom svete a uzatvárajú sa tu dohody s Tureckom, ktoré sme dali 10 miliardov e, eur. Turecko, ktoré má za sebou genocídu 1,5 milióna Armenov. Turecko, ktoré vojensky obsadila jednu časť Eh, nášho zvrchovaného štátu. Turecko, ktoré eh, sa snaží a už počas histórie, či historicky alebo kultúrne, stále bojovalo proti Európu. Eh, turečtina je uznaná oficiálnym jazykom a 24 tisíc nezákonných utečencov za prvé tri mesiace tohto roku sa hm, dostali hm, ku nám. Táto Európa, ktorú ste si vymysleli, myslím si, že mali by sme eh, sa v rámci tejto Európy skôr venovať 20 miliónom ľudí, ktorí sú nezamestnaní. Ako eh, takýmto problémom? Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pán Papadakis. Yes, thank you. Ja po... Neviem, či je tu. Áno, je tu. Rozhodnutie, teda dohoda medzi EU a Tureckom je v prospech ziskov rôznych koncernov. Zapája sa do toho celé európske spoločenstvo, pokiaľ ide o imperialistickú intervenciu v Sýrii. Vidíme veľkú agresiu buržoázie v Sýrii, na Cypre. O akej solidarite tu my vlastne rozprávame, o vykazovaní, o pingpongu utečencov. Všetko poukazuje na to, že dohovor so Ženevy sa má nahradiť, e, alebo sa nahrádza neľudským manevrovaním Európskej únie. Pán Weber, prečo to robíte tak, že si zamieňate politickú identitu? Vy hovoríte o komunistoch v Syrizi, ale Syriza to je nová sociálna demokracia v Grécku a podporuje barbarské opatrenia proti pracujúcim. E, Syriza dokonca vyzýva ku neakceptovateľným rozhodnutiam Európskej únie, ktoré sa majú prijať. Komunistická strana Grécka vyzve k 48-hodinovému štrajku práve proti opatreniam, ktoré sú zamerané proti pracujúcim. Pani Krosted, 1,5 minúty. Merci beaucoup. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, ja si pamätám na to, že na konci roku 2015 pán predseda Juncker nám hovoril, že potrebujeme naliehavo nájsť riešenie predtým, ešte než príde jar 2016 a kým začnú narastať eh, toky utečencov. Eh, táto dohoda s Tureckom aspoň si zaslúži na to, aby existovala. Ešte musíme veľa vykonať, pretože Turecko v súčasnosti má v rukách túto hru a hrá si s so slabosťou e, Európanov. Musíme už teraz skonštatovať, že prichádza k veľkým nedostatkom pri azylovej e, procese v Atenách. E, máme tu strašne veľa žiadostí o azyl, lov a takisto aj množstvo utečencov. Častokrát sú to kruté okolnosti, za akých žijú títo ľudia. Nebuďme naivní, pretože prezident Erdogan sa nevzdal tomu, aby konal inak. V štvrtok minulý týždeň pripomenul, že Turecko nebude dodržiavať svoju časť dohody, ak Európska únia nedodrží svoje dohody a tým spomenul vízovú eh, povinnosť eh, alebo vízovú výnimku, ktorá bola veľmi rýchlo slúbená tureckým občanom. Eh, niektorí európsky lídry sa chovajú škandalozne. Francúzsko je neschopné sa pohnúť a zakomponovať do tohoto isté. Nechali pani Merkelovu, aby samotná vyrokovala túto dohodu s Tureckom. Nezabúdajme na ďalšiu naliehovú otázku a to je boj proti nezamestnanosti. Chcel by som teraz hovoriť o celiarskom priemysle nemýlme sa, nejde o ochraňovanie e, priemyslu, ktorý klesa, ale ide o priemysel budúcnosti, ktoré e, ide o odvetvie priemyslu, ktoré momentálne musí e, čeliť antidumpingovým opatrím zo strany zahraničných podnikov a ktoré musí zúrivo bojovať, aby bolo konkurencieschopné. Tak ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Rodriguez. Mali by sme si uvedomiť, že dohoda s Tureckom je provizorná a je to krehké riešenie v na, pri, naj, pri najlepšom. My potrebujeme skutočné európske nástroje, aby sme opäť dostali situáciu pod kontrolu na našom teritóriu bez dvojitých štandardov. A to znamená, Máme e, nový návrh komisie. Musíme zabezpečiť a poskytovať azyl podľa európskych štandardov a druhou našou úlohou je adaptovať naše mesta, zmeniť naše mesta, aby nevznikali getá. Musíme zvýšiť sociálnu koheziu a musíme zvýšiť aj bezpečnosť v mestách a okrem toho musíme vybudovať skutočný európsky pohraničný systém. To nie, tam nejde o nejaký múr, nejaké opevnenie. Mala by to byť sieť, e, ktorá by umožňovala správne fungovanie systému presídlení a relokácií a mali by to všetko riadiť európske orgány. V hre je tu európska suverenita. My by sme nemali e, mať strach používať slovo európska suverenita. Je to silný pojem a väčšina občanov chápe, že musíme už konečne prejsť do novej fázy. Musíme si vytvoriť suverenitu nášho teritória, našich zdrojov, našich hodnôt a noriem. A to by sme mali vnímať aj ako veľkú investíciu. Takže pripravme sa na túto novú fázu. Ďakujem. Ďakujem. Pán Hlaahov na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. V záveroch rady sa hovorí niekoľko prvkov spoločnej európskej reakcie na migračnú krízu už existuje a už e, prinášajú výsledky. To bol citát zo záverov rady. Je to ale veľmi optimisticky povedané. Naše spoločné opatrenia ako relokácie nefungujú vôbec. Sú to skôr jednostranné rozhodnutia členských štátov, ktoré redukujú tok migrantov alebo aspoň teda presmerovali prúd migrantov inde hovorím o opätovnom zavadzaní kontrol na vnútorných hraniciach a o, o tom, že na národnej úrovni pretrvávajú nezdravé faktory, ktoré motivujú imigráciu. Neprípustné e, žiadosti o azyl osôb prichádzajúcich z Turecka musíme zamietať a ja sa divím, že prečo sa už takto nerobí na vnútorných hraniciach EÚ. E Ďakujem teraz. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán predseda, to súhlasím mnohom s vami, ale chcem sa spýtať, ako monitorujeme implementáciu na tureckej strane, ako dokážeme hodnotiť vykonávanie, ako budeme analyzovať a ako budeme odvodzovať závery. Pán Tusk, otázka migrácie. Vy ste žiadali usmernenia od politických skupiny, Ja by som povedal, že návrh komisie obsahuje celý rad efektívnych a užitočných prvkov. Konkrétne, aby som sa na to sústreďovať a to v tom zmysle, aby došlo ku rýchlej implementácii. No a tam by sme mohli potom zjednotiť Európsku úniu. Teda záverečná poznámka Čína, férová konkurencia, ale nereprezentuje to v žiadnom prípade Čína, ani nie v oceliarskom priemysle, ani nie inde. Mali by sme byť rýchlejší, ako sme. Na jednu minútu, pán Chontes. Dámy a páni, dohoda medzi EÚ a Tureckom je čiernou stránkou dejín Európskej únie. To hamba pre tých, ktorí ju podpísali. Európska únia zjavne sa snaží striasť problém, ktorý má na svojich pleciach a ignoruje že Turecko porušuje ľudská, ľudské práva a vlastne ženský dohovor bol obetovaný v prospech tejto dohody. Polícia Macedónska e, postupuje takisto veľmi neľudsky voči utečencom. No teraz by sa mali otvoriť ďalšie kapitoly o súpe do Európskej únii ak sa porušujú suverénne práva Grécka. Aj keď sa pozrieme na hospodárskú zónu, pokračujú takéto machinácie. Pán Tusk, je to tak, že sa stáva vedenie Európskej únie iba akýmsi komparzom. Pani Lunaček, jedna minúta, prosím. Ďakujem pekne, vážený pán komisie, pán predseda rady. Dohoda s Tureckom jednoducho nepredstavuje riešenie. Nemali by sme odsúvať utečencov a teraz Turecko ich posunie do Sýrie a my takto posúvame aj zodpovednosť. A to je nedôstojné Európskej únie. Musíme brať túto dohodu vážne. Navrhujem, aby sme zriadili ad hoc misiu expo- expertov občianskej spoločnosti, aby sa pozreli na to, čo sa tam deje, pretože takto to nejde ďalej. Potrebujeme presiedľovací postup a v prvom rade potrebujeme solidaritu. Solidarita nie je jednozmerka. Každý musí prijať utečencov. Dovolte mi, aby som sa vyjadrila o kritike spolkovej vlády Rakúska. Nielen to, čo sa e, stalo teda bizárne o tejto výmene v Dolnom Rakúsku, ale Brennerská hranica, ktorá teda ju zavrie, tá bola predsa otvorená práve na základe Európskej únie. Takže naozaj je to veľký problém tieto hranice a iné musia ostať otvorené. Ďakujem pekne. Prv, ako dám slovo pani, pánovi Lungren, chcem povedať vzhľadom na to, že sme v časovej tiesni, nebudem udelovať modré karty, budeme mať zrejme problém aj s HDI, pretože musíme končiť včas. Pán Lundgren, máte jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Najdôležitejšou úlohou politika je a preto som aj tu prítomný nielen ako Európan, ale takisto aj ako Švéd. Ehm, my ehm, sme si mysleli, že musíme na tejto politike viacej pracovať. Ehm, v našej krajine Ehm, sa čelíme teraz eh, korupčným politikom. Eh, hospodárski utečenci sa chcú dostať eh, do, do Európy a teraz nemáme žiadne riešenie na túto migračnú krízu. Teraz uzatvárame dohodu s krajinou, ktorá porušuje ľudské práva a takisto porušuje a potlača slobodu vyjadrovania my to chceme vlastne touto dohodou len tak zakryť, aby sme zakryli náš neúspech, že nedokážeme vyriešiť tento problém. E, Európa ako keby sa stávala iným e, kontinentom. Musíme sa všetci v Európe spojiť. E, nemôžeme to urobiť bez toho, aby sme nemali spoločnú európsku politiku. Ďakujem. Jedna minúta, pán De Graf. Sorry, could you please put on your microphone? Thank you. Voorzitter, visumvrije toegang voor Turken, toetreding tot de Europese Unie. Eh, pani predsedníčka, eh, dohoda eh, Európa a Turecko, to je vynikajúci obchod s Tureckom a komisia akceptovala tým pádom genocídu Arméncov v Turecku, obchodovanie so zbraní s islamským štátom, tiež obsadenie Cypru a sú a čo je najsmutnejšie pre urepanov, eh, hlavne násilie páchané na eh, utečencoch, obrovské náklady na starostlivosť o utečencov. Komisia nemá žiaden morálny kompas. My eh, sme tým hlasom, ktorý by mal povedať, že už je toho dosť. Tento zlý obchod je potrebné zrušiť, uzavrite hranice, zastavte migráciu a pošlite migrantov naspäť. Ďakujem a teraz má slovo na minútu a pol pán González Pons. Eh, pokiaľ ide o ľudské práva, keď sa eh, to, to, tento problém Eh, objaví na druhej strane Stredozemného mora, tak je to eh, niečo, čo nás eh, nezaujíma, ale však keď je to na našom území, tak áno. Mali by sme sa venovať viac osobám ako procesom. Pred rokom, keď, bola, keď začala táto utečenská kríza, tak Európa sa snažila nájsť také riešenie, ktoré v reálnom svete neexistujú. Nechali ste Nemecko a Grécko, aby urobili jediný no, túto prácu. Európa eh, sa díva na tých, ktorí sa topia pri našich eh, pobrežiach eh, a na tých, ktorí ich popchínajú stále bližšie k našim hranicách a stále sa vzdávame viac a viac našich princípov. My teraz sme pred ľuďmi, ktorí vytvárajú teror, ktorí neutekajú pred terorom. Turecko nie je riešenie. Ľudské práva v Tureckách sú v sú, nie sú, mm, mm, ľudské práva nie sú e, tým, s čím by sme mali obchadovať. Táto kríza totiž to sa nezmení tým, že uzatvoríme dvere tým e, úbohým e, Sirčanom a dáme víza bohatým Turkom. Tým nevyriešime a takisto otázku hranic Grécku. Ak sa chceme volať Európanmi a solidárnymi Európanmi, tak to je naozaj veľmi dôležité a musíme dokázať, že sme solidárni, aby sme mohli poskytovať alebo ukazovať náš príklad, tak musíme ako prvý e, niečo urobiť e, musíme niečo urobiť pre obranu tých e, najprenasledovanejších ako aj najchudobnejších. V tomto prípade by sme mali uh, urobiť niečo uh, spoločne s Európskou komisiou. Ďakujem. A teraz na 1,5 minúty pani Guillaume. Ďakujem. Dohoda E, Európska únia Turecko, neviem už ako by sme to nazvali, e, podľa mňa nie je e, dostatočná. Eh, táto dohoda eh, mala v podstate byť eh, niečím, čo by bolo zabalené v peknom baliacom papieri, ale v podstate je to niečo, čo podkopáva tak európske práva, ako aj medzinárodné práva a zostávajú tu veľké otázníky. Otázníky ohľadom tej, toho mechanizmu zasielania do Turecka utečencov, ktoré vlastne krajinou, prvou azylovnou krajinou otázka, či eh, v tejto krajine eh, ochrana takýchto ľudí je dostatočná. No, eh, to som si není istá. Tí, čo o tomto rozhodli, mm, by mali sa zamyslieť nad rovnováhou, nad Eh, týchto záležitosť. Pokiaľ ide o eh, aplikovateľnosť, toto bude mm, vyžadovať veľké logistické náklady zo strany Grécka a takisto aj eh, zabezpečenie, pokiaľ ide ľudské zdroje. Stále sa zamýšľame nad efektivitou, či tento plán za každú cenu chce zabrániť migračným tokom a na druhej strane Eh, hm, môžeme eh, čeliť eh, tomu, že sa rozhodnú ísť úplne inými migračnými tokmi, či už cez Sicíliu, Taliansko, Albánsko alebo iné krajiny. Mali by sme si uvedomiť, že sme pred veľkou mašinou, ktorá môže byť nezastaviteľná a tiež e, túto kritiku si treba vypočuť. Vy ste pochopili, e, že nemám len otázniky, ale takisto aj výhrady voči tejto dohode, voči tomuto nebezpečnému produktu, pretože nebolo možné síce vypracovať alternatívny e, produkt práve kvôli solidarite zo strany jednotlivých členských štátov. Musíme teraz tomu čeliť. Ďakujem. Mr. Van Dalen. Pán Van Dalen, jedna minúta, prosím. Vážená pani predsedajúca, Trojský kvôň je z Ankary. E, dohoda s Erdoganom už nefunguje aj teraz. Niekoľko sto utečencov momentálne sa už nachádza v Európe, niektorí sú naspäť v Turecku a prílev utečencov smerom do Talianska neustále narasta každú hodinu. Pritom bolo Tureckom slúbené, že budú môcť bezvizovo cestovať do EÚ a majú konkrétne vyhliadky na vstup do EÚ, ako aj v histórii, aj teraz trojský kôň Turecko sa blíži do Európy a uh, styk tým že bol schválený. Juncker a Timmermans prišli o moju dôveru týmto pádom. Takisto aj Ukrajincom svojho času bolo slúbené bezvízové cestovanie. Ale čo si teraz myslíte? že ste dosiahli, je treba lepšie plniť povinnosti a priniesť taký plán, ktorý by Eh, pri vstupe naozaj selektoval týchto ľudí, aby sme naozaj pomohli tým ozajstným utečencom. Ďakujem pekne teraz pani Desernes, jedna minúta. Eh, samozrejme, musíme viesť dialog s Tureckom, avšak to neznamená, eh, že necháme tu prevádzacké siete fungovať, avšak v žiadnom prípade to neznamená, že sa máme odb- odvratiť od našej vlastnej zodpovednosti. Európa nemôže delegovať svoje azylové právo na krajiny, ktoré sú okolo nich. Ona musí prevzať na seba zodpovednosť za svoje azylové právo, musí harmonizovať, reformovať konečne Dublin a takisto a vytvoriť legálne e, isté cesty vstupu do EÚ e pre Sýrčanov, tak ako to urobila Kanada. Európa nemôže e, pomáhať, musí pomáhať riadeniu svojich hraníc a musí zabezpečiť dostatočné zdroje pre pobrežnú stráž a systematicky zabezpečovať kontrolu na vonkajších hraniciach, dokonca aj pre svojich vlastných občanov. Európa nemôže delegovať svoju schopnosť v takomto um, konflikte nezavážiť a Sýria takisto musí naplno prezrieť na seba svoju zodpovednosť už konečne. Ďakujem. For one minute, Madam Michels. Jedna minúta, pani Michels. Frau Präsidentin, meine Herren Präsidenten. Sedajúca, 27 vlád žiada Grécko, aby konalo tak, ako keby Turecko bolo bezpečnou krajinou. 27 šéfov vlád sa nedívajú na e, tých, ktorých strieľajú na hranice s Macedónskom. To je výsledok dohody, o ktorej dnes hovoríme. Pri všetkej solidarite, pokiaľ ide o aktivistov celej Európy, pri výrokoch súdneho dvora životná situácia tých, ktorí žiadajú azyl, je považovaná za porušovanie článku 3 dohovoru o ľudských právach. Podľa Euróskupiny Európska únia, teda dohoda EÚ, Turecko nevytvára rámec na to, aby platil ženevský dohovor. Komisia a rada musia preveriť toto zlyhanie politiky, miesto toho, aby obrali Európsku úniu, jej dušu. Táto dohoda nie je riešením, iba súčasťou problému aby sa teda natrvalo vyriešila kurdská otázka. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Erikson na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Budem hovoriť po švedsky, teda mojou materčinou. Vo Švedsku máme... Máme jedno príslovie, ktoré hovorí, že že ten, kto sa chce dostať na ostrov, tak sa nám dostane. Komisia a rada sa snažila nájsť riešenie pre utečeneckú krízu práve tým, že uzatvorila túto dohodu s Tureckom. Čo sa však stane? A čo sa stalo? E, utečenci v každom prípade sa budú snažiť e, dostať ku nám inými smermi, inými tokmi. A my e, v, z tejto krízy vyjdeme s dlhmi tým istým spôsobom, ako v období, keď sme sa snažili ešte vyrokovať niečo podobné s Líbiou, tak aby sme urobili niečo, také, ako, niečo iné, ako len presadzovali stratégiu uzatvorenia hraníc, pretože e, oveľa lepšie je predvídať iné stoky. Pani e, Edkison, jedna minútu. 200 migrantov presunuli z Grécka do Turecka. V ten istý deň 200 utečencov deportovali do Grécka. Myslíte si, že ľudia sú takto donútení? Je to len dohoda, ktorá opäť predstavuje vydieranie. máme 1 milión utečencov, ktoré prešli k nám. V minulom roku sme konfrontovaní s novým utečeneckým e, tsunami. Naše e, vlastné e, sily nie sú dostatočne financované, teda tie, ktoré pôsobia na hraniciach. Na hraniciach naše hranice sú otvorené, teda konkrétne Spojeného kráľovstva a daňovníci predsa na to plácia. Nemôžeme to dovoliť, musíme sa snažiť o to, aby sa Brexit vydaril na 1,5 minúty. Má slovo pani Gardini. Grácie. Ďakujem pekne. My sme sa teraz zamerali na dohodu EU-Turecka. To je samozrejme správne, avšak hovoríme o veci, E, ktorá by e, mala vylepšiť e, uzatvorenie našich hraníc. Avšak vieme, že tieto toky, tieto cesty sa presunú. Ako Talianka musím povedať, že som veľmi znepokojená, pretože Taliani sú vždy v tej prvej línii pri príchodoch utečencov. Je to niečo, čo ohrozuje práve práva talianskou Talianov v Albánsku sú mnohí ľudia, ktorí sa snažia eh, dostať eh, do EÚ a hľadajú aj nové cesty cez Grécko a Turecko. A potom tu máme ešte Stredozemné more, čo znepokojuje čoraz viacej. 15. Eh, mm, marca 4 tisíc utečencov bolo zachránených a vyťahnutých zo Stredozemného mora oh, Údaje, e, ktoré máme k dispozícii, hovoria o tom, že na pobreží Líbii je 200 tisíc ľudí, ktoré pripravených na presunutie sa cez Stredozemné more. E, a títo ľudia sa budú snažiť e, dostať cez Líbiu, z Líbie do Talianska. Toto pozastavenie vlastne umožnilo mnohým členským štátom, aby chránili svoje hranice. Avšak toto pozastavenie, ak by trvalo ďalšie dve roky ako maximálny limit, viete si predstaviť ten tragický scenár Európskej únie, ktorá sa bude snažiť obraniť, opancierovať na svojich vonkajších hraniciach. Mali by sme zamyslieť na to komplexne a mali by sme sa snažiť urobiť všetko preto, aby Európa sa nepotopila v Stredozemnom mori. Na 1,5 minúty má slovo pani Píri. Ďakujem, pani predsedajúca. Turecko a EÚ sú na seba odkázané, aby túto utečeneckú krízu mohli humánne riešiť. Dlhé roky sme sa domnievali, že kríza v Sýrii sa nás netýka. Nerobili sme si starosti ani s osudom mnohých sírčanov, ktorí utekali do susedných štátov a minulý rok sa to zmenilo keď vyše milión azylantov prišlo do Európy. No a spôsob, akým sme doteraz s týmito ohrozenými e, ľuďmi zaobchádzali, e, si nezasluhuje veľkú podporu. Iba malá časť členských štátov prijala týchto ľudí. Nemôžeme hovoriť o solidarite a táto dohoda s Tureckom naozaj nie je dokonalá, ale alternatívou by bolo, že e, krajiny posilnia opäť medzi sebou hranice a natiahnú opäť ostatný drôt a ľudia budú naďalej umierať v Stredozemnom mori. Toto nie je ale naša Európa, našou povinnosťou je presadzovať naše, e, naše hodnoty. Spolupráca s Tureckom musí dodržiavať normy medzinárodného práva a vy, výpovede tureckej vlády sú tiež alarmujúce. EÚ teraz musí zabezpečiť, aby sa ukončila, ukončili praktiky v Turecku a aby sa nevracali sírčania späť do Sýrie

Pani Pagasadan Pula, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Prečo by Turecko malo eh, poslúžiť eh, nám? Naša politika, eh, naša politika v rámci azylu hovorí o tom, povedal to aj pán Tusk, aby utečencom o azyl bolo pom- aby sme eh, tým utečencom o azyl pomohli. Eh, musíme dodržiavať eh, nariadenie z Dublinu, avšak na Turecko sme presunuli otázku od zachovania ľudských práv, aby sme to mali z krku. Avšak e, naše sklamanie stále týmto neskončí. A ešte stále tu máme nádej. Nádej, že tí, čo e, prežijú, nezabudnú na to, ako sme zle s nimi zaobchádzali. Toto je podľa mňa niečo, pán Tusk, ktoré, čo pred nami e, stále je. Ak nebudeme veriť v to, čo hovoríme, tak nebudeme môcť do budúcnosti sa pohnúť. Ďakujem pekne, pán Ek, jedna minúta. Pani predsedajúca, kolegyňa a kolegovia, je to veľmi smutné. Prežívame smutné a beznádejné časy v Európe. Odburáva sa demokracia a právny štát. E, prispieva k tomu Turecko. A my zabudáme na to, že EÚ má byť spoločnosťou hodnot. Ako môžeme byť dnes ešte hrdí na túto Európu? Turecko jednoznačne porušuje ženevský dohovor o utečencoch a napriek tomu EÚ ignoruje tento fakt e, napriek varovaniam organizácií, ktoré chránia ľudské práva, napriek varovaniam OSN sa držíme našej špinavej dohody o, o obchode s ľuďmi, e, ktorou sme si kúpili Turecko a jeho mlčanie. A ja sa ako nadšený Európan začínam už hambiť za naše totálne zlyhanie. Potrebujeme úplne inú politiku, potrebujeme v prvom rade ľudskú politiku, korektnú politiku, inak e, zradíme európsku myšlienku. One... Ďakujem. Pán Borgecio, na minútu. Ďakujem pekne. Dohoda s Tureckom je e, z právneho hľadiska pochybná a pozornosť na ľudské práva, neviem, či im to zabrání masovo odsúvať utečencov. Je to, je to akýsi blav. E, Turecko povedalo, že sa nestane európskym e, príjmacím centrom utečencov. Takže vlastne sa takto e, riešia nemecké problémy. Ľahko sa e, dá tušiť, aký, akými kritériami sa Turecko bude e, riadiť. Turecko naviac zavrelo svoje hranice. Takže sme vlastne E, vydieraný Erdoánom. Hrozí, že pozastaví dohodu, ak Amnesty International nadďalej bude protestovať. Je to extrémista, islamista, turecký e, prezident. E, my nechceme, aby sa extrémisti dostali do Európy. Ja chcem pripomenúť, že budú ťažkosti so spontánnou rozpravou Catch the Eye. Žiaľ, nejaký rečník nedostane uh, E, slovo, ale môžete e, sa vyjadriť písomne. Vopred sa ospravedlňujem, pretože máme e, málo času. Teraz pán Brok na minútu a pol. Vážená pani predsedajúca, vážený prítomný, chcem sa poďakovať predsedovi rady ako aj komisii za túto dohodu keď chceme, aby bolo menej migrantov do Európy, alebo aby prichádzali iba tí, ktorí na to majú nárok a chceme bojovať proti prevádzačom a nechceme, aby sa ľudia topili v stredozemnom mori, tak e, táto dohoda je e, e, podstatná. Treba si pripomenúť, že eh, milióny eh, už Turecko prijalo v posledných rokoch ako Jordánsko a Líbia oveľa viac ako my teda a treba im pomôcť. Eh, utečenci tam musia mať lepšie podmienky, treba umožniť deťom chodiť do školy, treba jednoducho zaručiť ľudskosť a potom tí prevádzači potom treba konať na tureckých a líbyských e, hraniciach, pretože ak sú už utečenci na mori, tak ich e, môžeme iba zachrániť. Vonkajšia hranica nemôže fungovať e, inde ako na súši. Je tu dvojitá morálka, ktorú tu predvádzate len preto, že ste proti dohode s Tureckom. My nechceme osnaté drôty na hraniciach každej európskej eh, hranici. To nie je Európa, ktorú chceme eh, odozdať našim deťom. Samozrejme musíme hovoriť o slobode prejavu, o ľudských právach s Tureckom eh, a taktiež im nič nezlavíme z podmienok na pristúpenie k EÚ. Jednoducho podmienky musia splniť všetky. Ďakujem pekne. Teraz pani Sipel na minútu. Ďakujem pekne. Dohoda členských krajín s Tureckom nie je správnou odpoveďou na e, situáciu s utečencami potrebujeme spoluprácu s tretimi krajinami, krajinami, a teda aj s Tureckom, ale členské krajiny nemôžu očakávať, že Turecko nedostatočnú solidaritu na, v Európe nahradí. A čo sa práve deje? Na hranici so Sýriou Turecko buduje obrovský múr a iba sírsky utečenci eh, majú, eh, požívajú istú ochranu E, skutočne právne, právna, e, právne podložená dohoda s Tureckom e, by mohla podlo- nahradiť chýbajúcu európsku stratégiu. Taktiež tu nie je dohoda o presídlovaní alebo relokácii utečencov v Európe a e, samozrejme a nie je dostatočná podpora tých tretich krajín, ktoré e, príjmajú utečencov. Samozrejme, treba to tu ešte e, doladiť, teda dohodu medzi EÚ a Tureckom. Ďakujem teraz pani Ford na minútu. Vážení kolegovia, ide o e, vocelárstvo, e, to sú kľúčové odvetvia, ide o pracovné miesta a musíme si uvedomovať aj dôsledky pre ostatné odvetvia. Antidumpingové opatrenia sú životne dôležité a v ECR v Spojenom kráľovstve sme pripravení e, urobiť také, aby boli účinné. V otázke migrácie neexistuje jednoduché riešenie. Dohoda s Tureckom nie je dokonalá, ale môže byť užitočná Ehm, tí, ktorí sa nachádzajú v šengenskom priestore, eh, potrebujú dlhodobé plány, aby ehm, prerušili eh, väzby eh, medzi obchodníkmi s ľuďmi a zneužívaním ľudí. Ale Európska únie nemôže si dovoliť nekonečne ehm, nalivať peniaze alebo prislúbovať bezvýzový režim ako odplatbu platbu za spoluprácu. spoluprácu Treba prestať uh, uh, zastrasovať ľudí, najmä obyvateľov Británie, ohľadom uh, výsledkov rokovania s Tureckom. Migranti nie sú kriminálnici, ale chaos na hranicách môže byť zneužitý teroristami. Žijeme v globálnom svete a sme silnejší, keď spolupracujeme v boji proti trestnej činnosti. Pani Galpelš, jedna pol minúty. Pani predsedajúca, pán predseda, pán predseda komisie. Sme svedkami ozaj veľmi náročnej debaty, ja neviem koľkatý krát. Keď sa ma spýtajú občania, krát sme už prednávali túto tému, asi by som nevedela presne odpovedať. A sme úspešní? Možnosť časti. Hovoríme tu o kompromise, ktorý vznikol v tej správnej dobe. Vždy by sa samozrejme dalo aj lepšie rozhodnúť, ale myslím, že Zatiaľ sme rozhodli podľa toho, ako sa dá za danej situácie a treba jednoznačne useknúť trasy, pre, ktoré využívali pašeráci. A treba aj na hraniciach zaviesť patričný poriadok a zabezpečiť správu hraníc. Ide o to, aby sme zaistili bezpečnosť 500 miliónov obyvateľov Európskej únie. Áno, musíme sa snažiť pomáhať znášať celú ťarchu, celé toto bremeno a samozrejme dohoda s Tureckom nie je dokonalá a nie je isté, že Turci budú vedieť a chcieť dohodu dodržať, preto ju treba priebežne stále kontrolovať. Nakoniec aj odoz... zo strany Turecka odoznela taká otázka, či vôbec budú schopní dodržať túto dohodu. Problém je v tom, že hotspoty nefungujú a že treba pre organizovať celý systém registrácie. Ani zdravotnícká starostlivosť nie je v poriadku, ale hovoríme tu o otázke budúcnosti Európy. Ďakujem. A teraz jedna minúta, pán Moraes. Ďakujem pekne, pani predsedajúce. Samozrejme, súhlasím s viacerými e, výhradami, pokiaľ ide o ľudské práva, ktoré tu odzneli, ale buďme úprimní e, v dnešnom parlamente. Totiž táto dohoda e, závisí od prijavov solidarita. A preto moja prvá otázka k predsedovi rady je jednoduchá. Vo výbore Libe, ktorého som predsedu, Ehm, Martin Verbej veľmi úprimne eh, nám podal správu o tom, že eh, existuje eh, v táboroch iba 30 osôb na spracovanie žiadosti o azyl. Je to veľmi zle plnenie úloh komisie. Očakávam, že pracovníci komisie by mali si vedieť poradiť so svojimi úlohami ale e, vzhľadom na príhovor e, predsedu rády, vzhľadom na všetky e, obavy v súvislosti s právami, ľudskými právmi a organizačnými otázkami, vie nám poskytnúť záruky, že členské štáty poskytnú zdroje, aby to fungovalo, aby všetky záruky boli k dispozícii. Diabol sa skrýva v detailoch a musíme zabezpečiť ľudské práva. Ďakujem pekne. A teraz pán Niedemajer, jedna pol minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. V prvom rade dovolte, aby som uviedol, že napriek všetkým výhradám eh, veľmi si vážim pokrok, ktorý sa dosiahol v otázke migračnej krízy v Grécku. Chcel by som poďakovať všetkým pracovníkom Rady a komisii, ktorí sa na tomto zúčastňovali výsledky, ktoré sa dostávajú, e, svedčia o tom, ako sme veľa času stratili minulý rok, ako o tom povedal pán e, Tusk. Teraz musíme sa dívať do budúcnosti a zaistiť, aby e, vývoj v Teresku sa vyvíjal sľubným smerom, aby sme sa sústredili na ďalšie oblasti migračnej krízy, mám na mysli Kale a ďalšie oblasti Stredomoria. Musíme hľadať riešenia, ktoré budú dobre fungovať to bude e, zložitejšie ako v Grécku, ale príklad Grécka svedčí, že je to možné. A teraz dovolte niekoľko slov, pokiaľ ide o hospodárstvo. Pred niekoľkými dňami som spomenul, že zdá sa mi, že teraz politické problémy sa zdajú byť väčšie ako hospodárske. A e, nie je to e, nevyhnutne dobrá správa, ale chcel by som povedať, že v hospodárskej politike musíme sa držať smeru a vlády musia dodržovať dohodnuté princípy a realizovať reformy a vylepšovať fiskálny stav otázke únie máme rozsiahly program vrátanie e, daňovej reformy a e, budúce vzťahy s Čínou. Riešenie týchto úloh je veľmi dôležité pre našu budúcnosť a dúfam, že budeme e, vážne sa stávať voči tomu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Garcia, jedna pol minúty. Ďakujem. Ďakujem za slovo. V tejto debate sa už povedalo veľa. Hovorilo sa o úspechoch, pokiaľ ide o dohodu s Tureckom. Pán Tusk hovorí, že v podstate si treba stanoviť priority. Ale treba, <laughs> žiaľ, pripustiť, že z hľadiska migračnej krízy za posledné mesiac sme, sme zažili fiasko. A mnohé humanitárne organizácie taktiež spochybňujú celý prístup, ktorý doteraz bol uplatňovaný verejná mienka hovorí o hambe Európy. A hovoriť o tom, že je to hamba pre Európu, to je vlastne len spôsob, ako zakrývať neschopnosť aj z hľadiska uzavretých kompromisov, ktoré sa majú zrealizovať. Napríklad v Španielsku vláda pána Rachoja prijala len 18, 18 utečencov no teraz, Myslíme, že to je nekompetentnosť, keď máme dočinenia s 100 tisícami osôb, ktoré utekajú pred vojnou a utrpením. Ide o to, aby príslušné orgány a inštitúcie plnili svoje povinnosti. Áno, je tu riziko pre Európu a nezabúdajme na to aj v dejinách, ako sme trpeli. Ďakujem. Jedna... Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pán e, predseda rady, pán predseda komisie, vážení prítomní. Chcem povedať, že musíme sa zastať ľudských práv v tejto kríze. A samozrejme musíme vyriešiť problém utečencov predovšetkým tak, že ich príjmeme do Európskej únie a prejavíme tým solidaritu. A následne táto dohoda s Tureckom nie je dobrá dohoda, ale je to dohoda o tom, čo je možné dosiahnuť. Možno je to spôsob, ako získať čas, kým nájdeme lepšie riešenie. Ak tomto parlamente kritizujeme napríklad portugalskú vládu za fiskálnu a ekonomickú politiku, ktorá je ozaj na zlej úrovni, musíme ale pochváliť zároveň, pochváliť portugalskú vládu vo vzťahu k migračnej politike. Takže Portugalsko je nielen pripravené prijať tých 4 tisíc migrantov, ale až 10 tisíc a tento týždeň začneme práve prijímať e, prvé, e, prvých migrantov vo veľkom. A Portugalsko chce slúžiť ako dobrý vzor a verím, že ostatné štáty budú tento vzor nasledovať. Ďakujem. Ďakujem. Pán Weidenholzer, minúta. Ďakujem pekne. Je dôležité, aby tento summit poslednej príležitosti naozaj priniesol e, viditeľný výsledok, teda e, spoluprácu s Tureckom, aj keď to nie je bez rizik a jednoduché. A Schengen môže fungovať iba, keď bude fungovať kontrola vonkajších hraníc. Sú to teda správne kroky. Malo to byť oveľa skôr ale teraz treba zblízka sledovať, či to všetko e, beží tak, ako sa e, plánovalo. Sú tu už prvé pochybnosti, e, chyba personál, uplatňovanie je dostatočné a taktiež ľudskoprávne organizácie majú obavy a treba ich brať vážne. Treba rešpektovať ľudské práva treba zistiť, či sú to iba výnimočné prípady alebo systematické porušovania. Taktiež treba mať jasno v tom, že sú to iba prvé kroky a teda, že potrebujeme e, e, lepšie riešenie, tak aby e, sme prioritne zlepšovali situáciu v krajinách pôvodu a teda a, a tiež vybudovali humanitárne koridory. Ďakujem pekne. Teraz pán Karas na minútu a pol. Ďakujem pekne, dámy a páni. Je veľa oprávnených obáv ja si však kladem následovnú otázku. Ako by vyzerala dnešná rozprava, keby e, nebola žiadna dohoda medzi EÚ a Tureckom? Keby komisia nemala žiaden návrh pre spoločnú azylovú politiku? Keby stratégia komisie pre rast a zamestnanosť e, nebola odobrená radou. E, silne je nacionalizmus, egoizmus a e, chyba solidarita v EÚ a to by znamenalo, že by sa ešte viac uzatvárali európske hranice a že by sa ešte viac Európa stala pevnosťou. To od nás nikto nemôže chcieť. E, ten, kto je proti tejto dohode, e, prehlbuje utrpenie a e, buduje ešte vyššie múry. E, to podkopáva Schengen a my naozaj nechceme, aby bol e, priechody do Európy ostali otvorené. Dohoda bude fungovať iba, keď budeme rešpektovať európske a medzinárodné právo keď e, zaručíme rešpektovanie ľudských práv, keď budeme e, konať zodpovedne vo všetkých členských krajinách a keď pochopíme, že e, dohoda s Tureckom ten problém nerieši. Idomeny je tým príkladom. Potrebujeme aj riešenia v rámci EÚ. A žiaľ, takéto riešenia rada nenavrhla. Yeah, Ďakujem slova pani Toja. Minúta. Táto dohoda zišla z potreby, keďže niektoré krajiny odmietli zohrať svoju úlohu a musíme sa preto pozrieť na to, ako sa správne náležitým spôsobom organizujú veci v Turecku aj v Grécku. Čiže to nie je len problém Grécka, Turecka, je to náš problém. Keď si vezmeme ženy a deti, ktoré utekajú a vieme, že sú skutočne v veľmi zlej situácii aj v tých utečeneckých táboroch, je našou morálnou povinnosťou, aby naše inštitúcie patrične konali. My sme tí, kto je zodpovedný za riešenie tejto situácie. Jedny dvere sa uzavrú, druhé sa otvárajú. Taliansko zachránilo práve nedávno, len pred pár dňami, okolo tisíc ľudí na mori. Takže naozaj je dôležitá solidarita. Čo má pani Šovica. Ďakujem za slovo. Vážený pán Tosk, vážený pán Juncker. E, dnes aj keď posudzujeme dohodu s Tureckom, je to naozaj niečo, čo je možné. Nie je to ideálne, ale je to konkrétny krok. Ako povedal kolega Karas, to, čo tu dnes prejednávame, je dôležitá vec. Vieme, že Turecko nie je jediné možné riešenie. Viem, že s Tureckom sú problémy. Otázka spolahlivosti Turecka ako partnera je tiež aktuálna. Ale musíme konať iniciatívne. Nemáme dosť kapacít, ani dosť e, úradníkov a nakoniec ani na grecko-tureckej hranici nie je dosť úradníkov, ale solidaritu prejaviť musíme. Ako bolo povedané hneď na začiatku, potrebujeme solidaritu a zodpovednosť. Je teda našou zodpovednosťou nájsť riešenie. Balkánska cesta je uzavretá, tá, tá trasa, ale stredomorská cesta sa opäť začína otvárať a budovanie nejakých polotov zo osnatého drátu nepomôže. Práve, že by sme mali pokračovať cestou, e, ktorú stanovuje zmluva z Turecka. Isté, je tu jedna otázka. Ako budeme monitorovať implementáciu tejto zmluvy a ako budeme kontrolovať e, vydanie tých troch, respektíve šiestich miliard. Ďalšia rečnička. Vážený pán Tusk, pán, vážený pán predseda rady, aj predseda komisie. Dohoda, ktorú sme podpísali s Tureckom, vlastne poukazuje na blokovú demisiu zo strany európskych vlád. Je to čosi ako demisia na naše povinnosti politické aj etiky, aj etické. Áno. Proste sme za dohody s tretimi, s tretimi krajinami, ale nie sme za to, aby sme sa vzdávali našich povinností. Za posledné mesiace sme začali budovať skutočne veľmi neludské podmienky pre utečencov tým, že sa začali opäť uzatvárať hranice. Ide o to, že bez kontroly dochádza k situácii toho, čo prebieha a vlády nad tým vlastne nemajú kontrolu. Hovorím hlavne o deťoch. Tie sa nachádzajú vo veľmi zraniteľnej situácii a nie sú chránené. A chcem povedať pánovi Tusku, že toto je nezákonné. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší, pol minúty, pán Kefalej Janos. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúce. 18. marca, pokiaľ by sme sa nedohodli, potom by bol dôvod na veľké znepokojenie. Ale je to pozitívne, pozitívne pretože, nie je to všetko pozitívne, pretože dohoda medzi Úniou a Tureckom je komplikovaná a nejednoznačná a to nás znepokojuje. E, e, medzinárodný európsky problém sa stal bilaterálnym problémom medzi Úniou a Tureckom. Teraz e, európske hranice sa presunuli na e, severné hranice e, Grécka v oblasti Domenie a ostatné hranice sa zatvárajú. Hovoríme o obrovských peňažných čiastkách, ale existujú organizácie obchodníkov s ľuďmi zabezpečili sme, aby ľudia zo Severnej Afriky, ktorí dokážu zaplatiť 30 e, eur, e, aby sa dostali do Turecka, potom idú e, do Grécka a, a Európskej únie bez víz nemáme azylový rámec e, v zmysle smernice Európskej únie. 53 tisíc utečencov e, e, sa zdržiava v Grécku a máme problém pri riadení týchto migračných vln. E, jediné riešenie spočíva v integrácii Európy. Potrebujeme mať e, pobrežnú stráž a musíme posilňovať demokratické inštitúcie. Preukázali sme slabosť, zatiaľ čo Jordánsko a Libanon dokážu prieť 3 milióny utečencov, Turecko tiež prijala obrovský počet a Európa nedokáže si poradiť s jedným miliónom utečencov a robí to dôstojne. Ďakujem pekne. A teraz pán Mavridis, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Táto rozprava nás vrácia k jednomu z najväčších problémov Európskej únie. dokážeme sa dohodnúť, ale nedokážeme to zrealizovať. Vo vzťahu k Turecku to sa už stalo určitou tradíciou, dá sa povedať zvykom. E, trvalo nám minimálne 20 rokov a kým e, sme skonštatovali, že Turecko neimplementuje svoje záväzky voči Európskej únie a porušuje e, e, základné zákony, ale ide aj o vzťahy s Cyperskou republikou, teda členským štátom únie. Pán Tusk, keď hovoríme o tom, že ne, dokážeme obetovať e, Cyprus, keď pán Brok tvrdí, že budeme naďalej odsudzovať porušenie ľudských práv v Turecku. E, Prepačte, to sú všetko prázdne slova. Keď sa e, e, mali by sme sa rozhodnúť vzdať sa Erdoganu a chrániť princípy a práva štátneho, prá, e, právneho štátu. Pani Nibler, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený predseda rade, vážený pán komisár, vážení kolegovia. Utečenská kríza je jednou z obrovských víziev, pred ktorou stojí Európska únie. Dohoda s Tureckom je dôležitým milníkom, nie jediným, ale dôležitým milníkom pri riešení tejto úlohy. Táto dohoda e, e, e, pomôže, aby ľudia sa dokázali bojovať s nedôstojnými podmienkami a kriminalitou prevádzačov a bude, sú lep, dokážeme lepšie chrániť hranice, to podporujem, ale je problematické, čo nám poskytne Turecko za 6 miliard eur. E, neviem, či sú to dobre investované peniaze. E, e, otázky otvorenie ďalších kapitol sú v rukách rady a parlament nemusí sa k tomu vyjadrovať. Mali by sme sa rozhodnúť o pristúpení Turecka a naša strana sa prihovára za predlegorovné vzťahy a nie za plnohodnotné členstvo. E, o tom e, e, budeme ešte diskutovať v parlamente, vnímam to veľmi kriticky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Staniše, v jednej minúte. Vážna pani predsednička, vážení kolegovia, počas uplynulých týždňov sme počuli viaceré výklady dohody s Tureckou republikou. Niektoré boli pomerne extrémálne v tom zmysle, že únia kapitolovala a že sa predala e, diablovi a e, urobila outsourcing e, utečenského problému. Ale treba si povedať, základné veci, to bolo potrebná, užitočná dohoda pretože okrem iného Únia bola slabá a nedokázala realizovať vlastné rozhodnutia. Naozaj, diabol sa skrvá za detailami. Otázka znie, ako to budeme implementovať aj z finančného hľadiska. Mali by sme pomáhať E, e, utečencom tam, kde sa nachádzajú čo najbližšie k Sýrii, to znamená, že Turecku, e, Sýrii, Libanonu a Jordánsku. Nemali by sme si dovoliť obchodovať s ľudskými právami, so slobodou médií a demokraciou. A po tretia, to je najdôležitejšie, táto dohoda poskytla nám určitý manevrovací priestor, aby sme dali dohromady jednotnú utečenickú politiku. A nič iné nepomôže, ak to nedokážeme. Pán Kelly. Ďakujem. Musím povedať, že mám určité sympatie a aj určitý obdiv voči predsedovi Tuskovi aj Junkerovi. Vzhľadom na túto krízu. Naozaj prejavili odvahu aj vodcovstvo pri hľadaní riešenia. Aj keď z hľadiska humanitárneho je ťažko stráviteľné, čo sa deje s migrantmi, je potrebné e, zaviesť poriadok a odvrátiť chaos, ktorý e, môže vzniknúť na hraniciach. A to sa týka tých migračných tokov. A predseda Juncker povedal veľmi konkrétne v súvislosti s tými prostriedkami. Tie miliardy pôjdu na tých utečencov. A toto sa ako si stratilo e, pri tom, ako to prezentujú médiá. A to pôjde bezprostredne na potreby utečencov. Ďakujem. Thank you. And now for one minute, Mr. Teraz pán Zorinio na minútu. Vážený pán predseda rady, vážený pán komisár, e, rada e, zdôraznila priority v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej e, politiky a snažila sa urýchlene vyriešiť otázku utečencov, ale Taktiež e, treba obnoviť investície a štruktúrálne politiky a taktiež viesť zodpovednú rozpoč- rozpočtovú politiku. V júni bolo treba oživiť e, digitálny jednotný trh, ale aj úniu kapitálových trhov a preto pán predseda, je iba jedna otázka, ktorá vyvstáva a síce na čo čakajú členské krajiny e, na e, uplatnenie toho, na čom sa sami e, dohodli. Slov už bolo dosť. Pozrite sa na Portugalsko. Máme dvojnásobok utečencov ako to, čo bolo slúbené. My sa naozaj snažíme vysporiadať s touto situáciou, ale nepotrebujeme prejavy, ale dobré príklady. Ďakujem pekne. Teraz pán Hökmark. E, vážený prítomný, chcem uviezť dva závery pre tých, tých, ktorí by chceli e, roztrieštiť EU. Migračná otázka je dlhodobou problematikou. Môžeme mať na to e, rôzny názor, hlavne na riešenia. Môžeme byť kritickí E, z oči voči rôznym e, riešeniam. Tak či tak by žiadne riešenie nebolo dokonalé. Jasné však je, že ak to nespravíme spoločne, tak nebudeme schopní to zvládnuť vôbec. A to by bola morálna hamba e, vo vzťahu so všetkými tými ľuďmi, ktorí utekajú pred hrôzami do Európy a E, teraz nahrávame vlastne tým, ktorí chcú, aby sa Európa rozdelila. Potom Ukrajina, druhý bod. E, keď sa chrbtom otočíme k Ukrajine, tak otvoríme e, cestu temným silám, ktoré chcú podkopať stabilitu Európy. A to je odkaz tak rade ako komisie. Treba podporiť Ukrajinu a treba ostať zjednotenou Európou. Ďakujem pekne. Pán Andrulakis na minútu. Ďakujem. Pred mesiacom, keď sa hovorilo o nadchádzajúcej dohode, tak sme pokázali na nedostatky, ale vy ste umožnili eh, Erdoánovi, aby na nás vyvíjal tlak aby nás vydieral. Neviem, či je Turecko skutočne eh, bezpečnou krajinou. Prečo sa nespýtate pána Bergmana, eh, ktorý eh, poukazuje na nedostatky v ľudskoprávnej oblasti v Turecku. Mm, Zvyšili sa migračné toky nie kvôli tejto dohode, eh, ale kvôli tomu, teda znížili sa pardon, tie toky, pretože sa prijali opatrenia na gréckej hranici. Európske krajiny nechcú týchto utečencov sú hrozné obrazy z idomény napríklad a tie e, nie sú veľmi lichotivé pre európske hodnoty. Ak chceme zaručiť európsku solidaritu, tak treba e, pristúpiť k relokácii. Niektorí e, sú proti, pretože chcú od Európy iba brať a taktiež ide o národný populizmus, ktorý sa využíva na vnútroštátnej politickej scéne, tak potom treba jednoducho pristúpiť ku škrtom v oblasti štrukturálnych fondov. Merci. Pani Beres, ďakujem za slovo. Čo sa týka dohody medzi EÚ a Tureckom, tu sa už povedalo všetko preto chcem hovoriť o ďalších dvoch záveroch eh, Rady EÚ. Eh, e v júni eh, by sa malo hovoriť o završení menovej a hospodárskej únie. Bude to 28. Tuto otázku treba dobre pripraviť a nech dopadne referendum v Spojenom kráľovstve akokoľvek. My samozrejme chceme, aby sa Briti vyjadrili za aj preto, že bola uzavretá dohoda, ale nech už je ten výsledok akýkoľvek, tak chceme okamžite hovoriť o završení tejto hospodárskej a menovej únie, pretože už je tu príliš veľké meškanie a treba urgentne skonsolidovať tento pilier EÚ. A potom eh, hutnický priemysel eh, našťastie. Eh, politickí lídry byli na poplach. Je tu celosvetová nadmerná kapacita a podkopáva to hutnický priemysel v Európe. A a holandské predsedníctvo musí e, rozhodne konať tak, aby pri e, obchodných otázkach a taktiež e, komisia musí prísť s odpovediami, ktoré čakajú Európania. Ďakujem teraz pán Mamikins. Vážený prítomný, ja som za konštruktívny vzťah s Tureckom, ale tá súčasná sa naozaj podobá na Eh, vydieranie zo strany Erdoána, eh, hlavne eh, ak by neboli splnené podmienky hrozí sa sprísnením vízových podmienok Turecko teraz e, má na svojej pôde viac ako 2,5 milióna utečencov, ale súčasné opatrenia tureckého líderstva vo vzťahu s EÚ a väčšinou členských krajín to nemôže byť považované za priateľné. E, sú dôkazy o tom, že Turecko umožňuje pôsobenie al nosria Daeshu v Sýrii a to prehlbilo súčasnú utečeneckú krízu a preto vyzývam európskych lídrov, aby sa zase zasadzovali za európske záujmy a aby stáli naozaj za našimi spoločnými hodnotami. Ďakujem pekne a teraz e, pán komisár Avramopoulos, e, aby e, zareagoval na debatu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený predseda Tusk, Vážení prítomní, chcem sa poďakovať za vaše cenné príspevky. Mnohé e, e, odzrkadľujú aj zmýšľanie komisie. Objasním niekoľko bodov. Náš vzťah s Tureckom e, sa netýka e, nejakých antagonizmov pri e, e, vzťahoch e, tak Európa ako aj Turecko stoja pod veľkým tlakom. Stojíme pred rovnakými výzvami. E, je to naozaj nevydaná situácia. Spolupráca je e, potrebná. A e, vďaka tejto spolupráci sa dajú oživiť naše vzťahy a taktiež zdôrazniť európska perspektíva Turecka. Táto nová kapitola by sa nemala vnímať ako ústupky vo vzťahu s našimi základnými princípmi a hodnotami. Naopak, je to príležitosť pre Turecko priblížiť sa viac európskym e, štandardom. E, právny štát, E, sloboda prejavu, rešpektovanie práv menšín a taktiež riešenie cyperskej otázky. To je v hre. Je v záujme Európy mať e, demokratické a stabilné Turecko. A v záujme Turecka je e, mať Európu ako stabilného partnera. Preto sa musíme priblížiť v duchu vzájomného pochopenia mm, Teraz sa ukáže, či naozaj e, si stojíme za tým, na čom sme sa dohodli. Monitorujeme e, uplatňovanie tejto dohody tak aby to bolo vždy v súlade s európskym a medzinárodným právom. O tom e, nemusíte mať žiadne pochybnosti. Na tom trváme. Turecké úrady napríklad prijali e, zákony, ktoré majú zaručiť ochranu sírčanom a my veľmi explicitne E, tureckým partnerom hovoríme, že potrebujeme záruky pre všetkých tých, ktorí ochranu potrebujú. Či už sú to sírčania, alebo z, prichádzajú z iných krajín. Potom uvoľnenie vízového e, styku 35 zo 72 žiadostí bolo splnených, ale komisia e, to hovorila vždy veľmi jasne. Návrhy E, o uvoľnení môžeme spraviť iba ak všetky e, požiadavky, kritéria budú splnené. to, Turecko to vie a snažia sa ďalej e, splňať požiadavky, ak sa to má stihnúť do júna 2016. Dohoda sa ešte len začala uplatňovať. Viac ako 300 ľudí bolo vrátených a nežiadali o azyl. Ale to je len začiatok. Budúci týždeň komisia bude formálne informovať o e, uplatňovaní e, všetkých e, ustanovení tejto dohody. A poviem ešte nasledovné. Táto dohoda je dôležitým krokom pre dlhodobo oživené vzťahy s Tureckom. Spoločným cieľom je taktiež vzájomné sa priblíženie v oblasti hodnot, ale to už som povedala v úvode. Medzičasom komisia e, zblízka sleduje situáciu v Grécku v teréne. Snažíme sa všemožne pomôcť Grécku tak aby zraniteľní žiadatelia ako ženy a deti naozaj e, boli e, prioritní. Máme tam svojich ľudí e, na všetkých e, gréckých ostrovoch a naozaj pomáhame gréckej vláde a úradom. Členské krajiny musia naďalej e, príjmať u, u, utečencov z Grécka. Súhlasím s týmto, čo tu odznelo. Všetky členské krajiny musia uh, niesť čas svojej zodpovednosti. 50, e, viac ako 50 tisíc e, ľudí je v Grécku a minimálne 70 by malo nárok na presídlenie sú buď vydomení a, na iných miestach a sú tam už, boli tam už pred 20. 20. marcom potom prichádzajú aj cez iné krajiny, e, kde je situácia nestabilná a to otvára dvere e, prevádzačom a to e, migráciu nezastaví. Je to tak jednoduché, takže musíme naozaj pamätať na širší kontext, to znamená pokračovať v našom politickom úsilí, stabilizovať Sýriu a Líbiu a taktiež treba naozaj zreálniť náš návrh pre e, Európsku e, pohraničnú a pobrežnú stráž a máme konkrétny harmonogram. Nemôžeme e, plitvať časom, pretože koniec leta je blízko. To znamená umožniť aj zákonný príchod do Európy chcem pripomenúť, že my sme toto už dávno navrhovali. A taktiež treba posilniť úsilie v presídlovaní, relokácii, hlavne z Turecka, ale aj Jordánska a Libanonu. E, tam sú stovky tisícok utečencov. Ja už som to povedal, ak naozaj e, chceme e, zahatiť cestu nezákonným pristahovalcom, tak musíme dať bezpečnú zákonnú možnosť. Pevnosť Európa nie je ani realistická, ani želateľná, pretože E, pokiaľ ľudia budú mať dôvod utekať, tak e, to budú e, robiť a budú sa snažiť prísť do Európy. Takže je to nielen právna a morálna povinnosť našej strany, ale potrebujeme taktiež zlepšiť politiky v tejto oblasti. Presídlenie je cestou vpred, tak aby sme mohli kontrolovať príchod tých z tretích krajín, ktorí potrebujú ochranu. Niektorí z vás hovorili o Dubline. My nechceme nejakú povrchovú reformu a myslím, že predseda to povedal veľmi jasne. Potrebujeme zlepšiť Dublin e, tak, aby e, bola rozdelená zodpovednosť. Súčasný systém jednoducho nie je udržateľný. Všetci vieme, že nie je jednoduché riešenie, ale jedna vec je istá. Musíme spolupracovať a nie pracovať jeden proti druhému. To platí pre inštitúcie, pre členské krajiny, ale ide aj o naše vzťahy s našimi susedmi. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. Kolegovia, predtým, ako odovzdám slovo predsedovi rady, chcel by som požiadať tých, ktorí sú na chodbe, aby si teraz všimli našu rozprávu. Pán predseda rady Tusk, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Mm, chcel by som e, reagovať na niektoré aspekty našej rozprave. Presídlenie, to je to prvé. Presídlenie je a zostane jedným z kľúčových prvkov európskeho riešenia tejto krízy. A v tomto zmysle potrebujeme solidaritu, o tom nepochybujem. Avšak urobili by sme chybu, pokiaľ by sa z toho stal hlavný nástroj našej politiky. Pretože to by bolo iba e, stimulom e, na posilnenie migrácie. E, povzbudzovali by sme nových potenciálnych migrantov. A tu musíme byť obozretní, najmä pokiaľ ide o komunikáciu vo vzťahu k vonkajšiemu svetu. Počas rozpravy pán predseda Alde Ferhofstadt spomenul určité statistiky o neriadenej migrácii. A spomínal aj nové trasy, mám konkrétne na mysli stredomorskú cestu. E, e, som si vedomý toho, že v otázke e, štatistiky treba byť opatretný, mám na to dôvody ale mali by sme ich predsa len e, e, e si všimnúť. Pokiaľ ide o balkánskú cestu, je pravda, že 150 tisíc nezakonných migrantov sa dostali do Európy od začiatku tohto roka. Avšak títo počty klesajú e, e, z mesiaca na mesiac. Zo začiatku sme mali takmer 70 tisíc v januári, potom 50 tisíc vo februári, ďalej 30 tisíc v marci a približne 1 tisíc v apríli. Predstavte si, keď iba v januári uprostred zimy sme mali 70 tisíc migrantov, koľky z nich by boli prišli v apríli, pokiaľ by sme neboli konali. Po druhé, je tiež pravda, že od začiatku tohto roka 20 tisíc e, e, nelegálnych migrantov e, prešli do Európy cez stredomorskú cestu a že tieto počty sú na vzostupe, ale medzi nimi nie sú obyvateľe Sýrie. Sú tam občania afrických štátov, takých ako Nigéria, Somálsko, Gambia, E, e, Guinea a e, pobrežie Slonoviny. Čo to znamená? Pokiaľ by sme neboli uzatvorili západobalkánsku cestu, teraz by sme mali tri alebo troj alebo pätnásobne viac migrantov z Afriky, ktorí by cestovali prostredníctvom Líbie zahrňa to aj e, tých, ktorí teraz sú zastavení na hranici a ktorým e, neradíme prekročiť hranicu. Mnohí z vás ste dnes hovorili, že našou prioritou by malo byť zriadiť Európsku pobrežnú stráž. som e, za to, i keď táto stráž nezačne fungovať ešte tohto roku. To by nebolo možné, to je jasné, ale musíme si položiť otázku čo presne by mala robiť e, Európska pobrezná straž? E, umožniť prejsť všetkým, kto chce e, sa dostať do Európy, alebo mali by sme ich zastaviť, alebo aj kontrolovať. Myslím si, že je očividné, a to je jasné každému, že mali by ich zastaviť a prekontrolovať. Čiže to je tá sporná aktivita, ktorú aj uplatňujeme v súčasnosti. V prvom rade musíme očakovať od e, pobrežnej stráže jednotlivých členských štátov, aby uplatňovali naše právo na vonkajších hranicách. Musia e, pomôcť tým, ktorí potrebujú pomoc, ale nemôžu ich nahradiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda e, Rady Tusk. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Táto rozpráva je týmto ukončená. Chcel by som informovať tento parlament o tom, že predtým, ako sa začne oficiálna schôdza spolu s prezidentom Portugalskej republiky. Pán Verhofstadt, prepačte, ospravedlňujem sa, ale snažím sa e, urobiť e, e, vyhlásenie, oznámenia. Informujem parlament, že ešte pred oficiálnou schôdzou s prezidentom Portugalskej republiky všetky